Bonjour à tout le monde. Nous allons... Dobrý deň, vážení kolegovia. Začneme eh, s dnešným stretnutím nášho výboru tým, že príjmeme program v porovnaní eh, s tým programom, ktorý bol eh, predložený. Máme dva návrhy zmien. Prvá zmena, e, o tu nás požiadala e, pani Strifler, súhlasí s tým aj pán Freda. Chceli by sme vymeniť e, vlastne vymeniť tieto dva body. Čiže začali by sme s tým, že by sme prebrali návrh stanoviska pani Strifler k návrhu FLEGT a potom by sme prešli teda e, dve správy pani Sargentiny a e, na záver až teda okolo 16.25 by sme prebrali e, tému rybolovu a Maroka, čo je teda správa pána Predu. A takisto pani Kretu nás požiadala, aby výmena alebo teda rozpráva Eh, k jej téme, čo je teda eh, sexuálne zneužívanie a prostitúcia, aby to sme prebrali až 4. a 5. novembra na eh, budúcom stretnutí. A pokiaľ ide k správe pána, o pá, správu takto pána Predu, tak o tom budeme hlasovať neskôr než po obede a stanovisko pána, alebo správa pána Gustafsona sa bude dnes prebrať okolo 17. Nemáte žiadne pripomienky? Nie, je dobre, návrh je teda e, programu prijatý. Máte k dispozícii zapisnicu zo 16. a 17. septembra z toho stretnutia našeho výboru. Ak máte nejaké pripomienky, tak prosím dajte to e, vedieť sekretariatu, e, kým sa neskončí dnešné stretnutie nášho výboru. Pokiaľ nebudú pripomienky, tak sa zapisnica je považovaná za prijatú. Takisto ste dostali E, zoznam rozhodnutí a odporúčaní, ktoré e, boli prijaté na stretnutí koordinátorov 10. oktobra. Ak máte nejaké pripomienky k týmto výsledkom, tak prosím, dajte vedieť sekretariatu takisto do e, konca dnešného stretnutia. V opačnom prípade takisto aj tieto výsledky budú e, prijaté v navrhovanom e, znení. Teraz oznámenia predsedu. E, chcela by som povedať, že v sobotu som bola na takej akcii, konferencii mimo vládky, ktorá sa volá knihkupectva, teda knižnice, pardon, knižnice bez eh, hraníc, riaditeľom je Patrick Way a oni sa snažia kultúru e, vlastne začleniť do konceptu humanitárnej pomoci. Je to mimovládka, ktorá eh, bola zavolaná aj do Haiti alebo na Haiti po tej katastrofe, hneď niekoľko dní po tej katastrofe a dostali vlastne požiadavku, aby tam e, poskytli e, hry, aby teda aj deti a dospelí sa mohli týmto hrám a knihám venovať a bola to iniciatíva, ktorá bola veľmi pozitívne prijatá. E, vykonali sme istý výskum, Eh, aby sme zistili, aké je, mm, aká je pozícia kultúry v humanitárnej pomoci a zistili sme, že k tomu nie sú eh, žiadne konkrétne ustanovenia alebo povedzme nejaké rozpočtové eh, riadky, položky v pre konkrétne túto oblasť. A keď sa na toto pozrieme zblízka, tak naozaj je pravda, že humanitárna pomoc sa obmedzuje z hľadiska časového na 6 mesiacov, ale častokrát osoby, ktoré vlastne sa nachádzajú v nejakých táboroch Eh, častokrát tam eh, zostávajú veľmi dlho, dokonca priemerný čas je 17 rokov, čiže dáva zmysel aj vzdelávanie, aj kultúru zaangažovať do tej humanitárnej eh, pomoci, aspoň je to minimálne taká úvaha na zamyslenie. Takže preto to tu spomínam, aj koordinátorom by som navrhla potom, aby sme e, výmenu názorov zorganizovali práve s touto mimovládkou e, knižnice bez hraníc, pretože si e, myslím, že ten nápad je veľmi zaujímavý, má veľký potenciál a pokiaľ ide o nejaké náklady takýchto projektov, tak tie e, sú relatívne nízke v porovnaní s tým, aké, aký prínos to má pre e, E, utečencov a iných ľudí v takýchto situáciách. E, ďalej oznámenia, sú tu nejaké iné oznámenia zo strany e, komisie? Nie, nemáme. Dobre, ďakujem. Pani Katrin Metepengen. otázky pre komisiu, žiadne otázky pre komisiu sme na dnes nedostali, takže to je vybavené a tým pádom môžeme prejsť na výmenu e, názorov, e, pokiaľ ide o e, správu pani Stifler. Ide tu o Ide tu o e, nariadenie 2173-2005, e, pokiaľ ide o e, spustenie režimu autorizácie FLGT v súvislosti s dovozom dreva do Európskeho spoločenstva. Legislatívny návrh si neželá nejaká, nejakú zmenu tohto režimu, akurát sa tu navrhuje harmonizácia tohto režimu v kontexte komitológie. Čiže je to, vlastne nové pravidla, ktoré sa týkajú delegácie delegovaných a e, exekučných e, aktov. Takže pani Stifler, nech sa páči vaše stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení e, kolegovia. Je to návrh, ktorého cieľom je nejakým spôsobom zladiť komitológiu s nariadením FLECT a teda aj v súvislosti s tým delegovanými aktami, ako to e, pani predsednička teraz povedala. Máme tu nariadenie z roku 2005, kde sa vytvor, vytvára istý režim, ktorý sa teda volá FLECT, e, a ktorý bojuje proti nezákonnému e, ťaženiu dreva. Našim cieľom alebo cieľom komisie je nie meniť charakter tohto režimu FLECT, ale zladiť ustanovenia komitológie, pokiaľ ide o fungovaní E, fungovanie e, Európskej únie. E, komisia má teraz teda právomoci príjmať vykonávacie akty a takisto aj delegované akty. Pokiaľ ide o tie vykonávacie akty, tie sa budú príjmať v súlade s postupom preskúmania, pokiaľ ide o zisťovanie teda E, legálnosti alebo teda legálneho pôvodu a charakteru e, dreva a drevných e, výrobkov, ktoré k nám prichádzajú z iných krajín. Delegované akty budú príjmané v súvislosti s aktualizáciou zoznamu partnerských krajín, a teda licencií, ktoré tieto krajiny určujú a takisto aj pokiaľ ide o zoznam produktov. Čiže ja navrhujem dva pozmeňovacie návrhy. Poprvé, aby sme zabezpečili, že to obdobie, kedy e, komisia má tieto právomoci, aby to obdobie nebolo neobmedzené, aby trvalo iba 5 rokov a e, potom sa to môže na ďalších 5 rokov vždy predlžiť. A potom druhý pozmeňovací návrh, ten chce o 2 mesiace predlžiť obdobie, ktoré má Európsky parlament na to, aby e, sa mohol vyjadriť alebo mať nejaký protinávrh voči navrhovanému delegovanému aktu. Takže toto sú moje dva jediné pozmeňovacie návrhy. Dobre, ďakujem pekne. Pán Cortés Lastra. Ďakujem eh, pekne. Chcem sa poďakovať pani Stifler eh, za túto, eh, Stifler, pardon, za túto prácu. Vykonala veľmi dobrú prácu, alebo odviedla dobrú prácu a za našu skupinu sa chcem naozaj poďakovať. Prípadne to aj zopakujem, lebo vidím, že teraz ste si dali slúchatka. Takže Vaša práca bola veľmi kvalitná, je to technická téma a naša politická skupina vás rada podporí. Pár malých pripomienok, pokiaľ ide o obsah e, tohto, e, tejto témy, teda e, nezákonná ťažba, ničenie biodiverzity v rôznych regiónoch sveta, tak ako vy hovoríte. Toto sú veci, ktoré môžu mať sociálne a ekonomické dopady veľmi závažné. Tieto dohody E, navrhujú isté také zábezpeky, pokiaľ ide o ťažbu e, dreva v rozvojových krajinách a parlament musí pracovať na tom, aby tie dohody sa naďalej rozširovali, aby sa vylepšovali, aby sme spoločne e, vlastne obhajovali našu environmentálnu budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďalej komisia, pán John Basil. aussi, il y a, j'ai deux noms sur ma liste, Madame Sveta Atanasova. Pani Sveta Atanasova, teda? Yes, thank you, Chair. Uh, John... Ďakujem pekne, uh, pani predsedajúca. Uh, John Bežel tu nie Katrin Tony, to je moje meno z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Uh, dve pripomienky z našej strany k návrhu správy. A síce pokiaľ ide o to rozšírenie, ktoré je uvedené v správe, ako je bežné, komisia nevidí dôvod, prečo by sme mali mať, nemali mať e, dobu neurčitú, pokiaľ ide o trvanie tých právomocí, e, keď si vezmeme, že e, parlament a rada majú kedykoľvek možnosť stiahnuť naše právo. My každopádne môžeme akceptovať takýto návrh doby trvania s tichým rozšírením. Pokiaľ ide o 2 plus 4, ten ďalší bod, chcel by som spomenúť, že tak ako to spoločne pochopili komisia, rada a parlament, E, dohoda bola taká, že v zásade si zvolíme 2 plus 2 model. E, samozrejme je to prípad od prípadu. Ale v kontexte FLEG, kde máme partnerské krajiny, ktoré čakajú na naše rozhodnutia, tak e, dali by sme predsa len prednosť 2 plus 2 systému. Ďakujem. Madame Stifler, vous avez la parole. Pani Strifler, chcete to nejako ešte uzavrieť? Áno, ja som si poznamenala e, e, tento návrh, aj sme, aj sme sa na to pozreli, ale to, čo navrhujem ja, je podľa mňa logickejšie. Ale ešte sa na to pozriem, takže uvidíme. Dobre, ďakujem pekne. E, teraz e, sa dostávame k návrhu stanoviska, pokiaľ ide o prístup e, služieb a tovarov z tretich krajín e, k verejným trhom Európskej únie a takisto pokiaľ ide o postupy, ktoré sa snažia uľahčiť rokovania súvisiace s týmto prístupom. Tam máme spravodajkyňu pani Sargentini. K tomu je príslušný gestorský e, výbor INTA. E, takže pani Sargentini, nech sa páči. To prišlo rýchlejšie, ako som e, predpokladala, ale ešte stále viem zareagovať na svoje meno. Ďakujem, pani predsednička návrh Európskej komisie smerom k výboru pre medzinárodný obchod, pokiaľ ide o reciprocitu v verejnom obstarávaní. To je téma, ktorú rozoberáme. Namiesto pozmenenia návrhu, ktorý je legislatívnym návrhom, e, navrhujem tomuto výboru, aby sme e, výbor pre medzinárodný obchod inštruovali v tom zmysle, aby naspäť zaslal tento návrh Európskej komisii e, ten argument, z ktorého vychádzam, je nasledovný. Verejné obstarávanie samo o sebe nie je e, nevyhnutne e, súčasťou obchodu. Je to istým spôsobom metóda, ako vlády pomáhajú napríklad e, vlastným malým a stredným podnikom s podnikaním. Poviem to takto. Návrh, ktorý bol predložený komisiou, už celé mesiace eh, bol nejakým spôsobom predkladaný a parlament spochybnil tézu, či to vôbec dávať na eh, diskusiu, alebo či komisia to stiahne sama. Zámerom je otvoriť trhy zreným obstarávaním napríklad v Číne, respektíve v Indii, ale tým to vlastne núti otvárať eh, takéto trhy s verejným obstarávaním vo všetkých rozvinutých eh, krajinách s výnimkou tých najmenej rozvinutých krajín. Čiže všetky eh, tie rozvinuté krajiny s výnimkou tých najmenej rozvinutých krajín by museli umožniť prístup európskym spoločnostiam na ich trhy s verejným obstarávaním. Ja osobne sa domnievam, že toto nie je dobrý nápad. Ja použijem príklad eh, dohody medzivládnej na úrovni VTO, ktorá sa týka verejného obstarávania. Je to dohoda o verejnom obstarávaní, ktorá nie je podpísaná s rozvinutými krajinami. E, diskutovali sme e, o tejto veci aj nedávno na tomto výbore DEVE. Bolo jeden dodatočný e, podpis, e, ktorý bol na tento zmluve o verejnom obstarávaní a síce zo strany Arménska. Oni sa chceli priblížiť viacej tým západným štandardom, ale je typické, že viaceré mnohé takéto rozvinuté krajiny sa nie sú signatármi tejto dohody na úrovni VTO o verejnom obstarávaní. Ďalej sme svedkami toho, že európske súťaže smerom na rozvinuté krajiny, respektíve e, tie európske spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastňovať, e, no, pôsobiť na trhoch týchto krajín, rozvinutých krajín, tak e, tie riskujú, že budú fungovať v rámci obmedzenej pomoci. E, naša pomoc smerom na rozvojové krajiny, alebo teda rozvinuté krajiny je často spracovávaná a riešená týmito subjektami. E, je to teda v tomto kontexte takéto obmedzené pomoci. Ja chápem pohnutky komisie, keď chce otvárať e, čínsky trh, tam nemám problém, ale s tými vedľajšími účinkami, s tými problém mám. A argumentácia, že toto je v duchu reciprocity, e, to by som teda rada spochybnila. Keď sa pozrieme na e, verejné obstarávanie v rámci Európskej únie a keď sa pozrieme na množstvo zahraničných spoločností, ktoré sú schopné získať prístup na náš trh s verejným obstarávaním, tak je to vážne obmedzený počet spoločností. V skutku verejné obstarávanie alebo respektíve súťaže v rámci verejného obstarávania medzi susediacimi štátmi málo kedy prebiehajú alebo sú nechcené často. Takže myšlienka, že zahraničné spoločnosti môžu mať zabezpečený prístup na náš trh s verejným obstarávaním je, ako to presne povedať, je čisto teoretická myšlienka, ale nie praktická. V praxi to takto nefunguje. Preto, keď nehovoríme o reciprocite, nakoľko na našom európskom trhu neexistujú alebo nie sú zastúpené takmer žiadne zahraničné spoločnosti. Nevidím dôvod, prečo by sme mali argumentovať opačne a prečo by sme mali e, stiažiť e, rozvinutým krajinám ochranu ich e, trhu, ochranu ich malých a stredných podnikov a umožniť im umožniť teda ich spoločnostiam uspieť v tých súťažiach. Takže ešte raz na záver by som chcela povedať, že toto nie je legislatíva, ktorá je vhodná e, z pohľadu našich argumentov ako výbor DV a nie je to ani podľa mňa v súlade s e, tým rozvojovými princípmi a navrhujem, aby sme e, povedali výboru INTA, aby to naspäť postupil komisii na preskúmanie. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Pán Cortes Lastra. Ďakujem. My tiež nie sme nadšení týmto návrhom. Myslíme si, že nariadenie môže mať pozitívny dopad, ak by tam boli nejaké vylepšenia a spomeniem niektoré. Poprvé, tie najmenej rozvinuté krajiny by rozne mali byť ponechané mimo e, čiže mali by sme tam hovoriť o tých krajinoch eh, GPS Plus a EVA špecificky. Potom treba vylepšiť eh, ten princíp reciprocity a to výrazne, aby sa tie existujúce asymetrie medzi EÚ a medzi krajinami, ktoré sú rozvojové, aby sa proste zohľadnili. A po tretie, eh, tretie vylepšenie by bolo zahnutie sociálnych a environmentálnych vlastne E, nejakých e, zohľadnení v e, definíciách toho, čo to je reciprocita. To by boli naše tri návrhy. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej komisia, je tu pán Nils Schister a pán Anders Jensen, vyjadrite sa, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Um... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za pripomienky. E, máme niekoľko rýchlych reakcií, keď sa snažíme reagovať teda na tie veci, ktoré uviedla pani Sargentini predovšetkým. Najskôr, pokiaľ ide o zaobchádzanie s krajinami rozvojovými, Snažili sme sa v rámci e, tohto nástroja jasne poukázať na to, a to súvisí aj s poslednou pripomienkou posledného rečníka, že menej rozvinuté krajiny sú jasne vylúčené z pôsobnosti tohto návrhu a nie je tam možnosť, že budú požívať nejaké iné zaobchádzanie, budú na rovnakej úrovni s európskymi súťažiacimi, povedzme, aj na úrovni iných eh, výborov sa uskutočnila diskusia ohľadom toho, do akej miery sa dá natiahnuť tá koncepcia eh, rozvíjajúcich krajín a eh, myslím si, že to bolo na výbore INTA, tam navrhol spravodajca, aby sa to rozšírilo aj na iné krajiny. Sme otvorení takéto diskusii, ale čím viac to budete ťahať do oblasti krajín s nižšími a strednými príjmami, tak zrazu zistíte, že veľká časť krajín, s ktorými máme obchodné vzťahy, hlavne krajiny BRICS e, budú vylúčené následkom tohoto. Čiže treba sa na to pozrieť, ale musíme byť opatrní, e, aby sa tie potenciálne ciele tohto nástroja nedostali mimo hry, pretože potom by ten nástroj nemal žiadny účinok aký, akýmkoľvek spôsobom. Nikdy každopádne nebolo zámerom zacieliť to na tie najchudobnejšie krajiny a keď sa pozriete na ten spúšťač tak, e, toho, toho nástroja, tak vždy to bolo smerované na krajiny kde sme sa stretávali so závažnou a pretrvávajúcou diskrimináciou EÚ. E Myslím si, že to bolo to kritérium, ktoré bolo nastavené, ale tá defini- de- záverečná definícia, na ňu sa samozrejme pozrieme, popracujeme na nej ochotne, za predpokladu, že nevylúčime tie krajiny, ktoré sa skrývali za pôvodným e, návrhom a ktoré vlastne boli hnacím motorom tých našich úvah. E, druhú myšlienku, ktorú spomenula pani Sargentini, tá týkala možnosti preferenčného zaobchádzania pre malé a stredné podniky. V súčasnosti nie sú žiadne osobitné pravidlá a vlastne niektorí z našich ďalších obchodných partnerov majú osobitné eh, pravidlá, ktoré sa týkajú malého a stredného sektora, sektora malých a stredných podnikov. EÚ nikdy takéto niečo nemalo a bolo by to proti pravidlám legislatívnym. Eh, my sa nesnažíme nič meniť eh, tom zmysle, aby e, sme zabezpečili ľahšiu účasť malých a stredných podnikov. V podstate by sa dalo konštatovať, že jedna z nacích síl tohto nástroja je otvoriť dodatočné možnosti v čase krízy pre európske podniky bez ohľadu na ich veľkosť. Sme teda mierne prekvapení týmto odkazom, pretože v súčasnosti neexistuje takáto schéma, takýto režim v rámci Európy a vždy sme veľmi kriticky sa vyjadrovali na adresu tých krajín, ktoré majú špecifické špecificky ošetrený sektor malých a stredných podnikov. Nebolo to ani tak dávno, keď sme porovnávali e, prístup Spojených štátov e, voči malým a stredným podnikom v porovnaní s tým, čo máme v EU. A tá štúdia poukázala, že dáme viacej zmluv malým a stredným podnikom v Európe formou verejného obstarávania, ako to robí ako to robia Spojené štáty formou vyčlenia istého podielu obchodného pre malé a stredné podniky, čiže neviem, či sa neminia účinkom tento nástroj potom. A potom, pokiaľ ide o pomoc, roz, rozvoju pomoc a tu musím jednoznačne povedať, že návrhnutý nástroj sa netýka financií pre pomoc rozvojovú. Takéto financie neboli predtým pokrývané smernicami pre rozvojovú pomoc a nenavrhujeme akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek formou to meniť ani v prípade tohto nástroja, čiže to by zostalo nezmenené, opäť neovplyvnené. A nakoniec tá koncepcia otvorenosti, respektíve neotvorenosti európskeho trhu Myslím, že sme už povedali predtým, že jedna z dôležitých vecí, e, ktorá je niekedy prehliadaná, a ktorá bola aj súčasťou štúdie, ktorá bola zadaná Európskym parlamentom a ktorá sa zaoberala otvorenosťou európskeho trhu, e, týkalo sa to toho, že väčšina zahraničných spoločností, ktoré fungujú v Európe na poli verejného obstarávania, fungujú prostredníctvom zahraničných pobočiek alebo CER, a keď to zahrnete, tak dostanete obraz, že sme najotvorenejším trhom s obstarávaním na, e, celosvetovo. Čiže nie aj tak právne, ale de facto sme najotvorenejším e, trhom. A k opačnému záveru dospiete len keď vylúčite e, to pôsobenie týchto cer alebo pridružených spoločností. Veď ostatné krajiny bohužiaľ nemajú rovnaké možnosti, ako zabezpečiť účasť tých zahraničných partnerov alebo zahraničných pridružených spoločností, lebo nemajú takýto, takýto medzičlánok, ktorým by sa dostali na trh. Toľko k tomu. Eh, ak, tá, eh, hlavný, ak ten hlavný otáznik vysí nad tým argumentom, že koľko krajín zahrnúť alebo vylúčiť eh, z toho rozsahu pôsobnosti, tam sme vždy boli ochotní diskutovať, ale musí to byť istý limit nastavený, pretože v istom momente vy ste z toho vylúčili skupinu krajín, ktoré pravdepodobne sú tým e, zamýšľaným cieľom, ak by sme mali prijať konečnom dôsledku takýto nástroj. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pani Sargentini, chcete to uzavrieť? Um, Ďakujem veľmi pekne. Áno, tie najmenej rozvinuté krajiny sú vlastne vyčlenené z tohto návrhu, tak ako bolo predložený. Ja som to povedala aj kolegovi Koresovi Lastresovi, ako aj komisii. Ja som si to všimla ale ak tu hovoríme o tých krajinách, ktoré, kde sa teda snažíme hovoriť o tomto probléme, to znamená krajiny BRICS, Čína z nej vynimočne, tak tá definícia, ktorá sa tu používa, je definíciou rozvojových krajín v rámci OECD. A Čína je ešte stále rozvojová krajina. Je to správne? To je niečo, o čom môžeme hovoriť. Ale je to rozvojová krajina, takže a chceme skutočne mať nejaký mechanizmus, ktorý by sa venoval krajinám BRICS, tak ich treba pomenovať, ale nemali by sme tu spomínať návrh, ktorý iba berie do úvahy všetky tieto krajiny, ktoré jednoducho nepovažuje za najmenej rozvinuté krajiny. Takže to je vlastne reakcia na tú, na tú definíciu. Dúfam, že sme sa porozumeli, keď sme hovorili o malých a stredných podnikoch. Ja uprednostňujem aby tieto malé a stredné podniky boli z týchto krajín rozvojových. Treba pomôcť im zo strany ich vlád, keď niečo chcú dosiahnuť prostredníctvom verejného obstarávania a aby boli chránené pred nejakými firmami zo zahraničia alebo regiónu ktorý je iný ako ten ich. A tým sa vlastne dostávam k tomu najväčšiemu problému a tým je to, že my používame verejné obstarávanie, respektíve žiadosť na takúto reciprocitu o verejné obstarávanie na to, aby sme otvorili trhy v rozvojových krajinách, kde ja si myslím, že ešte stále majú potrebu a mali by mať aj právo na to, aby chránili vlastné trhy, aj trhy s verejným obstarávaním predovšetkým teda tieto trhy s verejným obstaraním, pretože tieto sú tie trhy, kde vlády môžu ešte niečo zmeniť a môžu pomôcť miestnym podnikateľom. A moja posledná pripomienka je opakovanie toho, e, to, že rozvojové krajiny jednoducho nepodpísali takúto dohodu zo strany Svetovej organizácie pre obchod. Oni jednoducho chcú mať slovo, pokiaľ ide o ovládanie vlastných trhov. A ak my toto niečo robíme, tak podkopávame vlastne VTO ešte raz napriek všetkým našim bilaterálnym dohodám. My ich podkopávame teda ešte raz prostredníctvom takéhoto takéto politiky verejného obstarávania, ktorá jednoducho VTO ako keby vyčlenilo z toho a núti tieto no, rozvojové krajiny, aby sa otvorili našim trhom, našim podnikom. Takže ja dúfam, že som presvedčila svojich kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. E, lehota na preklanie pozmeňovacích návrhov je 15. oktober, 17 hodín. Hlasovať e, o práve pána, pani z Argentíny budeme 5. E, novembra. A máme tu ešte jedno stanovisko od, e, alebo ešte jednu správu od pani e, z Argentíny. A tentokrát e, tu ide o zverovanie, zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami. Gestorský výbor je Júri. Nech sa páči, pani z Argentíny, predstavte prosím vašu správu. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička tu som skutočne veľmi pozitívna a chcela by som ešte zlepšiť ten návrh, ktorý máme na stole. Už, pravde, už prebehol teda rok, pokiaľ ide o transparentnosť pre podniky. Mali sme tu smernicu otvorenosti podnikov, ktoré sme hlasovali ešte pred letom. Ešte stále čakáme e, že by komisár de Hucht e, povedal niečo o tejto téme a teraz tu máme tieto nefinančné informácie a ich zverejňovanie. Ja vítam tento návrh. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa snažíme chrániť predovšetkým životné prostredie a sociálne štandardy, ako aj štandardy ľudských práv, ale aby sme mali skutočne výsledky, tak podniky musia byť na tom zúčastnené a takáto firemná zodpovednosť s tým súvisí. Preto nezabúdame, prosím vás, na, napríklad na také tragédie, ktoré sa udiali v Bangladeži v textilnom sektore Dokonca aj nedávno, napríklad minulý týždeň sa nahlásila nehoda e, blízko pri Dakac, že znovu v Bangladeži, kde zomrelo 9 ľudí a 50 ľudí bolo zranených. My chceme, aby naše podniky pracovali zodpovedným spôsobom. A návrh komisie hovorí o tom, že podniky musia začleniť do ich správ aj informácie o tom, aký, aký dopad aký to má dopad na životné prostredie a, a na pracovné podmienky, aby to išlo v súvise s týmto návrhom. Tento má obsahovať napríklad aj popis politiky týchto firiem, ako aj jednotlivé aspekty, ktoré sa týkajú možných rizik. Pre nás tuto v DV ja som navrhla niekoľko zmien a napríklad zmeny sú nasledovné. Zmena definície toho, že čo je vlastne veľký podnik, od 500 zamestnancov na 250 zamestnancov a takisto aj menšie, teda menšie zamestnanecké pomery, menší, menší počet zamestnancov. Takže treba zmeniť tú definíciu toho, čo je ten veľký podnik. A v týchto ústmeneniach, ktoré tu máme, tak tam sa uvádza, že to bude podnik, ktorý má minimálne 250 zamestnancov a nemenej. menej. Potom je tu ešte ďalší dôležitý aspekt, ktorý som tam ja začlenila, je to, aby sme sa postarali o to, aby tie podniky jednoducho podávali správy o celom dodávateľskom reťazci, napríklad pozmeňujúcom návrhu 15 môjho návrhu v súlade s usmeneniami OECD, ako aj s princípmi OSN, tak tam ja snažím sa o to, aby tam začlenili všetky aspekty rizika, ktoré, napríklad aj riziko, ktoré môže takáto firma predstavať pre spoločnosť, to by tam malo byť obsiahnuté a takéto rizika môžu, byť, môžu viesť napríklad aj k nekalým dopadom na životné prostredie alebo na ľudské práva. Aby sme sa vyhli nejakým možným rozdielným interpretáciám, tak ja navrhujem návrh pozmeňujúci číslo 17, kde takáto firma by mala poskytnúť vysvetlenie na základe vyhodnotenia dopadového rizika, ak nezverejnia konkrétne informácie o konkrétnej záležitosti. Pokiaľ ide o podobne takýchto správ, malo by to vychádzať z usmernení ohľadne ľudských práv, ktoré má, vlastne máme z OECD, pokiaľ ide o medzinárodné podniky. To sú dva systémy, ktoré podľa môjho názoru by mali byť využívané zo strany všetkých podnikov a ja by som chcela ešte pritvrdiť to znenie a chcela by som tam dať menej priestoru na to, aby si každý mohol jednoducho vybrať svoj vlastný mechanizmus podávania správ. Takisto po som návrhu ohľadne monitoringu, tak tam uvádzam, aby členské štáty jednoducho mali možnosť, aby adekvátne prostriedky boli využívané na to, aby sa využívali tieto informácie, ktoré budú zverejňované zúčastnené strany, ktoré budú mať možnosť k týmto informáciám, by mali mať možnosť pri, na to, aby, uplat, aby uplatnili všetko možné na to, aby tieto firmy jednoducho dostali týmto svojim záväzkom. A potom tu máme ešte aj eh, jednotlivé záväzky, ktoré sa týkajú predkladania týchto správ pre všetky veľké podniky. Ja si uvedomujem, že takéto záväzky podávania správ že to je záväzok, ktorý sa týka zverejňovania nefinančných informácií, takže čo vlastne v tomto stanovisku spomíname, to teraz vysvetlím. Keď napríklad na konci rokovania, pokiaľ ide napríklad o tra- smernicu transparentnosti a zodpovednosti, kedy pán komisár Barnier poukázal na to, že by bol býval rád, ak by sme tam boli bývali začlenili takýto systém podávania správ za jednotlivé krajiny pre všetky podniky, nielen pokiaľ ide o drevárenské podniky alebo ropné podniky, ale pre všetky, tak to sa udialo iba potom, keď sa ukončil trialog, ale my máme za to, že on by bol býval rád, ak by tam bola taká odvolávka, že by tento systém bol aj pokiaľ ide o zverejňovanie finančných informácií pre jednotlivé krajiny. Takže som to zmienila vo výbore Júri oni sa k tomu budú musieť vyjadriť, ale pre nás to musí byť v súlade s koherenciou pre rozvoj a myslím, že by bolo dobre, ak by sme my podporili Juri v, tomto, v tejto jeho snahe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Kortes Lastre. Ďakujem pekne. Ja nie som uh, opäť tým spravodajcom, ale kolega Thijs Bergman tu nie takže on ma poprosil, aby ja som vlastne e, vystúpil v jeho mene. On sa chcel poďakovať e, pani Sargentini za návrh stanoviska, za návrh e, správy, pričom chce vlastne podať, že skupina to e, podporuje. A pokiaľ ide o e, veľké e, firmy, tak to vysvetlenie, ktoré tu bolo, ktoré vychádza z tej analýzy rizika, to podporuje. Ale je tu jedna pripomienka, pokiaľ ide o to, čo sme hovorili uh, už aj na stretnutiach s, ostatnými spravodajcami, to sú návrhy 1524, teda informovanie o otázkach, ktoré majú dopad na uh, sociálne, ľudskoprávne, environmentálne otázky a tam to slovo uh, závažný, to by chcelo sa aj vyškrtnúť, aby to bolo také všeobecnejšie. A keď necháme tam odkaz na E, rizika s tým závažným dopadom, že to by mohlo viesť nejakým neistotám, pokiaľ ide o to, čo vlastne znamená závažný e, dosah alebo dopad. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďalej pán Geras. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ja si tiež chcem poďakovať pani z Argentíny za túto správu. Tá je v duchu vôle našeho, našho výboru mať e, nejaký vplyv na e, správanie e, súkromných firiem, ktoré e, pôsobia v tých tzv. rozvojových krajinách. Pani z Argentíny hovorí v pozmeňovacom návrhu, teraz neviem, ktoré číslo to bolo, že je to vlastne v súlade aj s našou e, vôľou, aby e, hospodárstvo na svete bolo skôr také trvalo udržateľné. S tým ja súhlasím, ale je to otázka, akým spôsobom môžeme ovplyvniť správanie rozvojových krajín požadovať od našich firiem, ktoré pracujú vonku, aby boli transparentné, to je v poriadku. Ale tiež myslím si, e, takúto požiadavku adresovať aj tým e, krajinám, kde tie e, podniky pôsobia. Čiže mám tu otázku na komisiu alebo na diplomatickú našu službu aby mi e, povedali, či v tejto fáze negociácií našimi partnermi by sme nemali z tohto spraviť tú požiadavku od našich partnerov, aby tí e, tiež e, požadovali transparentnosť. Teda, že e, túto transparentnosť mali by naši partneri e, požadovať nielen pokiaľ ide o európske e, firmy, ale pre všetky firmy, ktoré tam pracujú. Napríklad v Afrike vieme všetci veľmi dobre, že čínskym firmám sa darí e, veľmi e, dobre. Čiže niektorým e, firmám povieme, že musia splňať nejaké podmienky transparentnosti a ostatným, ostatní pod to nebudú musieť spadať, tak to je trošku také nespravodlivé. Čiže týmto smerom trošku to nastaviť. Dobre, ďakujem. Ďalej komisia, pán Nikola Berne Abad. Uh, um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a za pripomienky. Myslím si, že komisia prijala v apríli návrh, konkrétny návrh, ktorý bol vyvážený a ktorý bol ambiciozný zároveň. A v tomto čase sme si vlastne my vybrali to, že tu budeme mať veľké podniky, ktoré budú mať viac než 500 zamestnancov v rámci tohto opatrenia a mysleli sme teda na to, že sme chceli vyslať jasný signál, že by to nepredstavovalo nejaké nové požiadavky pre malé a stredné podniky. Boli tu určité obavy týkajúce sa podnikov, ktoré by vlastne spadali po tú všeobecnejšiu definíciu tých veľkých podnikov nad tých 250 zamestnancov, ale ešte stále tu neberieme komplexnosť celkovej situácie, pokiaľ ide o ľudské zdroje, pokiaľ ide o jednotlivé zručnosti a v tomto kontexte by možno tá požiadavka mohla byť nad rámec tohto, že sme dosť citliví, pokiaľ ide o tieto pripomienky, ale vo všeobecnosti treba povedať, pokiaľ ide o architektúru tohto návrhu, tak sa tu dá vnímať určitá ambícia naša, aby sme dosiahli veľkú mieru transparentnosti a tento potenciál transparentnosti pre životné prostredie, ale aj pokiaľ ide o lepší hospodársky výkon týchto podnikov a, a takisto aj rast pracovných príležitostí v kontexte Európskej únie aj v rozvojových krajinách, teda v tých tretích krajinách ale my sme tu mysleli konkrétne na dopady na vnútorný trh. Ale takisto sme chceli ukázať mm, určitú citlivosť, aby sme sa vyhli nejakému zaťaženiu. Hovoríme tu o konkrétnom Prahu, ktorý sme tu navrhli, tých 500 zamestnancov, ale predsa len by som chcel zdôrazniť, že toto vlastne definuje určitú mieru tohto opatrenia, čo sa pohybuje na úrovni zhruba 18 tisíc podnikov a to vlastne v súlade s tým súčasným množstvom veľkých podnikov, ktoré sú už v súčasnosti v Európskej únie, e, teda ktoré spolupracujú, tých je zhruba 250 a ako vidíte, tak vlastne týmto sa to navýši, tak to ambiciózny, ambiciózny projekt. Ale chceme tu mm, vyhnúť sa, ako som už povedal, nejakému extrémnemu zaťaženiu malých a stredných podnikov. Takže túto informáciu chceme urobiť tak, aby bola v prospech pre malé a stredné podniky, aj pre úrady, ale takisto sa snažíme do toho inkorporovať aj určitý prvok flexibility, aby jednoducho zverejňovali informácie spôsobom, ktorý podľa nich bude správny v danom na konkrétne skutočnosti a situáciu, v ktorej sa nachádzajú v danom sektore. Navrhujeme tu celé množstvo medzinárodného medzinárodných rámcov, ktoré sú prospešné, ktoré sú považované za prospešné v tomto konkrétnom bode vývinu a my si myslíme, že je to pridaná hodnota v tom zmysle, že sme zabezpečili túto mieru flexibility v tom zmysle, aby tieto firmy jednoducho zverejňovali informácie, ktoré budú prospech uh, pre jednotlivých prevádzkovateľov. Ale chcel by som ešte raz dôrazniť to, že s týmto návrhom tu predovšetkým dávame do pozornosti naše požiadavky, pokiaľ ide zverejňovanie informácií v kontexte e, správ, ktoré sa budú predkladať v kontexte tých finančných správ a to je vlastne podľa nášho názoru veľmi dôležitý krok smerom vpred. Ďakujem. <clears throat> Ešte raz eh, teda pani Sargentini, ak to chcete uh, uzavrieť. I can be... Ja budem veľmi stručná, pani predsedníčka. Ja sa teším podpore, ktorú nám dala skupina SND. Ja veľmi dobre chápem to, čo povedal pán Gören, že by sme mali umožniť rozvojovým krajinám, aby sa tieto samotné vyjadrili k fungovaniu podnikov, ktoré u nich vlastne pracujú a myslím si, že to by Myslím si, že takéto nefinančné, zverejnenie nefinančných informácií, ako to je predložené, vlastne umožní aj investigatívnym novinárom a mimovládnym organizáciám a mimovládnym organizáciám v jednotlivých krajinách, aby spracovali tieto údaje z týchto informácií a správ, ktoré budú publikované na to, aby sa využili na miestnu kampaň a tieto správy nefinan- nefinančných informácií môže byť veľmi prospešné aj pre legislátorov v rozvojových krajinách a ja si myslím záverom vo vzťahu teda k tomu, čo povedala komisia, áno, máte pravdu, že zverejňovanie takýchto správ zo strany podnikov to by sa malo robiť Eh, v tom zmysle, aby to bolo v prospech práve týmto podnikom, ale nie iba v tom kontexte, aby to bolo dobré pre nich. Takéto zverejňovanie informácií nefinančného charakteru je dôležité aj v tom zmysle, aby sa takéto správy robili, aby to o tom, čo sa vlastne prospech spoločnosti. A preto som tam navrhla konkrétne návrhy, ktoré objasňujú možné rizika, aké sú tu rizika, akým spôsobom takéto rizika v kontexte spoločnosti a sa tam začlenila aj celý ten dodávateľský reťazec, pretože tie rizika vlastne sa môžu nachádzať na iných úrovniach tohto rizika, tohto dodávateľského reťazca, napríklad pokiaľ ide textilný sektor v Bangladeži, čo je vlastne nielen neprospech e, týchto podnikov, ale aj v neprospech alebo rizika, riziko, rizikové pre jednotlivé spoločnosti. A pokiaľ ide tú definíciu, čo je vlastne tá veľká firma. Ja som tam využila definíciu, ktorú vlastne bola použitá aj na úrovni európskej legislatívy v minulosti a myslím si, že je dobré, ak Európsky parlament sa bude snažiť koherentným spôsobom postupovať e, teda vo vzťahu k ostatným legislatívnym návrhom. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že lehota na pozmeňujúce návrhy takisto zajtra, áno? Je confirme que le délit... Áno, lehota na podmienovacie návrhy je naozaj zajtra o 5. po obede. Takže e, náš ďalší bod na programe je správa pana Predu. E, je to vlastne pre výbor pre rybolov, je to dôležité aj, Môžete stanovisko, pokiaľ ide rybolov a teda našu spoluprácu s Marokom, ale pán Preda tu momentálne nie je, ale v každom prípade na ceste a blíži sa. Takže poprosím vás, eh, nechoďte nikam, on je za chvíľku tu, už je vo výťahu, na dve minúty si dáme pauzu, aby sme na neho eh, teda počkali a hneď pokračujeme, ako náhle tu pán Preda bude s nami. Bien, la commission reprend ses travaux. Monsieur Dan Preda. Takže budeme pokračovať. Pán Preda už je tu medzi nami a predstaví nám jeho stanovisko, e, pokiaľ ide o e, tú e, dohodu v oblasti rybolovu s Marokom. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem aj ostatným že ste e, pochopili, že som e, doteraz musel byť niekde inde. Ďakujem za vaše porozumenie a naozaj je to návrh stanoviska pre e, výbor PEŠ. Ide tu o dohodu EU Maroko, pokiaľ ide o možnosti rybolovu a finančného, finančné odmeny, tak ako o tom hovorí e, dohoda o partnerstve v oblasti rybolov, ktorá je momentálne v platnosti medzi týmito dvoma e, stranami. Návrh stanoviska sa teda týka e, témy, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Je to druhý najdôležitejší dokument z kategórie dohôd pre rybolov ktoré máme. Na prvom mieste teda Mauretánia, potom hneď na druhom mieste Maroko. Ako dobre viete, máme privilegované vzťahy s Marokom v tejto oblasti, máme asociačnú dohodu s krajinou e, a vlastne od roku 2008 máme takéto eh, vzťahy nastavené. Táto dohoda je pre parlament, parlament eh, dôležitá v tom zmysle, že e, naozaj e, keď e, v roku 2011 e, schválenie e, tohto textu bolo zametnuté, vlastne vyplývalo z toho istý problém. V roku 2012 rada dala mandát ďalším rokovaniam, aby teda bola nastavená nejaká atmosféra dôvery medzi týmito partnermi. V novembri 2012 začali tie rokovania Mm, vlastne mali 6 kôl, tie rokovania boli náročné a vlastne hlavné e, body, o ktoré tu išlo, bola otázka toho finančného e, nejakého príspevku zo strany Európskej únie a potom na druhej strane zohľadnenie, zohľadnenie otázky e, ľudských práv. Čiže nejde iba rozhodne o nejaké prezatie predchádzajúceho textu, E, naozaj ten, tá dohoda je do, do veľkej e, miery nová a e, reaguje na tie výhrady, ktoré pred dvoma rokmi naši poslanci vyjadrili, teda keď to neprešlo parlamentom v roku 2011, koncom roka. O čo tu hlavne, aké sú tie hlavné zmeny? Teda ten pomer medzi nákladmi a výhodami, ten vtedy nebol veľmi pozitívny. Potom ďalšia otázka, hovorilo sa že protokol nerešpektoval medzinárodné právo v tom zmysle, že nebolo dokázané, že miestni obyvateľia budú mať nejaké pozitívne ekonomické, sociálne dôsledky z týchto protokolov. E, teraz máme návrh stanoviska, ktoré ja som e, pripravil a vlastne tieto výhrady, ktoré sa spomínali v minulosti, boli medzičasom vylepšené E, poprvé teda ten pomer nákladov a e, nejakých prínosov, to sa spomínalo tiež e, v tom roku 2011, tak pokiaľ ide túto otázku, naozaj ten pomer je, myslím si, už v súčasnosti oveľa lepší Máme tu e, možnosti e, rybolovu, tie sa vylepšili, navýšilo sa to o nejakých 33% v porovnaní s predchádzajúcim protokolom, pokiaľ ide o celkový objem, aj keď ide o, e, ide tu o zníženie počtu lodí, ktoré môžu vykonávať rybolov. Tento počet sa znižil zo 137 na 126, čiže počet lodí sa znižil, ale celkový objem výlovu, ten sa zvyšuje e, o 33%. Finančný príspevok Európskej únie sa znížil e, z 36 miliónov na 33 e, miliónov a potom je tam ešte ďalšie 10 miliónov, pokiaľ ide o prístup k zdrojom. Čiže finančný E, príspevok Európskej únie ten sa znižuje, ale e, vlastne samotný e, rybolovný sektor, ten bude platiť tých spomínaných 10 miliónov za to, že získa prístup k týmto zdrojom. Čiže to hľadiska je to pre nás výhodnejšie ako predtým. Potom ďalšia otázka v súvislosti s príspevkom Európskej únie, to chcem zdôrazniť, približne polovica týchto 30 miliónov e, e, bude viesť tomu, aby sa rozvíjal e, sektor rybolovu v Maroku. Tu sa navyšuje vlastne položka o, 13, o menšiu sumu na úroveň 13 miliónov. Takže toto pre nás, pre náš výbor je e, dôležitá otázka. Potom tam bol ten ďalší, e, ďalšia, ďalšia výhrada a to je, e, že pôvodná dohoda nezaručovala vlastne trvalú udržateľnosť daných populácií rýb. Momentálne sa toto výrazne vylepšilo, je to jasný cieľ uvedený v tomto protokole a počas negociácií sa o tom veľa hovorilo Vychádzali sme tu z eh, vedeckých, štatistických eh, údajov, ktoré sú aktuálne, ktoré nás hovoria o súčasnom stave eh, populácií rýb a vlastne pozreli sme, sme sa aj na to, akým spôsobom sa vyvíjali tieto čísla, odkedy predchádzajúca zmluva alebo ten protokol bol v platnosti. E, bude sa tu zavádzať aj systém kontrol e, výlovu zo strany európskych e, lodí, bude tam aj istý systém satelitnej kontroly, tie detaily teraz nemôžem spomínať, ale v tom dokumente to máte všetko uvedené. Sú to naozaj také dlhšie technické opisy, akým spôsobom tento monitoring, táto kontrola bude prebiehať, každý si to môže v tom texte sám prečítať. A potom ten dopad, tá tretia výhrada bol dopad e, e protokolu na sociálnu ekonomickú situáciu miestnych obyvateľov. E, chceme v tejto oblasti e, pripravovať pravidelné správy, pokiaľ ide o používanie týchto finančných zdrojov, ktoré sú pre rybolovný sektor v Maroku určené a teda budeme hovoriť aj o výsledkoch alebo dôsledkoch e, aj finančných, e, teda ekonomických a sociálnych e, podľa jednotlivých geografických zón. Čiže jasne sa v tom texte hovorí, že Maroko musí pravidelne a detailne informovať o tom, akým spôsobom Maroko využíva, morské orgány využívajú tieto finančné zdroje, ktoré pochádzajú z Európskej únie a teda mm, ako ich používa v prospech a na podporu miestnych obyvateľov. V predchádzajúcom návrhu e, protokolu to bolo tiež nejako spomenuté, ale teraz je tu e, ten rozdiel, že tie požiadavky sú silnejšie a ten monitoring má tri fázy. E, vlastne navrhuje sa tu istý projekt dlhodobého charakteru, potom je tu aj vlastne konečná správa pred tým, ako sa protokol, predtým protokol vyprší a ešte vlastne tretia nejaká tretia vrstva toho monitoringu Eh, a my naozaj budeme môcť naozaj z hľadiska geografického vyhodnotiť si, aký dopad eh, eh, tento príspevok bude mať pre miestnych obyvateľov. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý bod. Budeme progresívne prispievať a veľmi detailným nástrojom k ekonomickému rozvoju týchto regiónov. Z hľadiska marockých E, e, rýbarov, e, Sú tam takisto uvedené veľmi detailné informácie a isté štatistiky, tým pádom nemusíme nejako ideologicky hovoriť o veciach, ktoré v skutočnosti sa netýkajú rybolovu, ale sú skôr také politické témy e, širšieho charakteru. Čiže teraz máme tu čísla, máme tu údaje o konkrétnych e, rybároch, tí sú tam e, spomenutí a každý, spomenutí a každý si môže pozrieť tie, sa môže pozrieť na tie čísla a porovnať ich. A potom v prvom článku protokolu sa vlastne zohľadňuje E, otázka a treba sa na ňu e, pozrieť, o ktorej sa hovorilo počas tých rokovaní a treba ju čítať e, v súlade s článkom 8 a hovoríme tu teda o, o vlastne zrušení platnosti tohto protokolu. Treba sa na to vlastne pozrieť teda v kombinácii týchto dvoch článkov a Mm, je tam teda jasne napísané, že pokiaľ e, ľudské práva v Maroku nebudú e, dodržané, alebo nejaký demokratický proces nebude dodržaný, je tu možnosť protokol alebo jeho platnosť zrušiť. Takže preto si myslím, že e, tento protokol je dobre naformulovaný, predstavuje istý základ pre naše partnerstvo s Marokom a navyše je to niečo, čo bude aj na prospech miestných obyvateľov a to nie len e, v tých pobrežných e, zónach, ale aj na juhu e, krajiny. Toľko moje stanovisko k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Neuser. Vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani predsednička. Gegen Preda sehe ich eine ganze Reihe an... A ja by som chcel spomenúť viaceré kritické body, ktoré vlastne súvisia s touto dohodou medzi Európskou úniou a Marokom. Opätovne, tak ako sme to mali aj v starej dohode, e, sú tu obsiahnuté aj regióny vodné pred, e, pri oblasti, ktorá sa tu spomína, ktoré vlastne ešte nie sú doriešené z pohľadu doložky o ľudských právach, ktorá by vlastne mala byť obsiahnutá v takejto zmluve. Máme tu napríklad podobnú dohodu aj s Grónskom, ale v tejto dohode s Grónskom tam máme definitívne celkom jasne obsiahnutú aj túto doložku o ľudských právach, ktorá hovorí o tom, že ak sa tu nejako základne porušujú určité ustanovenia zmluvy a porušujú ľudské práva, tak vlastne v tomto prípade takáto zmluva môže byť vypovedaná. A článok 2 v takejto dohode hovorí o tom, že s Marokom by sme zaobchádzali inak. Tu sa iba vo všeobecnosti poukazuje na to, že dodržiavanie demokratických princípov a ľudských práv by mali byť v platnosti tak, ako to je vlastne ukotvené vo všeobecnom vyhlásení e, ľudských práv. V angličtine sa to uvádza výrazom Shell inspire vnútornú a zahraničnú politiku Maroka a že to vlastne, toto je aj dôležitý element um, tejto dohody, ale nie sú tu žiadne zmienky o tom, že by tu boli nejaké sankcie uplatnené proti Maroku, ak by tu došlo k porušovaniu ľudských práv. Preto sa pýtam komisie, prečo v jednom prípade je takáto doložka o ľudských právach celkom jasne obsiahnutá v tejto dohode a v prípade dohody s Marokom tomu tak nie je. A druhá otázka súvisí s tým, že komisia, či komisia vlastne hovorila s polisáriom, s politickým predstaviteľom západnej sa, alebo či sa to robilo iba v kontexte diskusie na úrovni s marockými úradmi. A pokiaľ ide o situácie ľudských práv v oblasti západnej Sahary, tak tam môže k tomu možno povedať kolega Ivo Weigl a ja. My vlastne poslanci Európskeho parlamentu sme sa nedostali do tejto oblasti, pretože nám nebola umožnený, neumožnený vstup. Ja som potom tam 3 mesiace neskôr vycestoval a videl som, ako je tu situácia zlá, pokiaľ je ľudské práva, teda pre tých, ktorí vlastne bojujú za vlastnú identitu a za vlastné práva. Permanentne nás prevádzali policajné zložky, bol tu veľký nátlak, výtla urobený robený na ľudí, na tých obyvateľov tejto krajiny, ktorí vlastne boli v kontakte s nami. To sú záležitosti, ktoré my nemôžeme trpieť a preto vlastne si myslím, že by sme mali túto, tejto dohode, tak ako je teraz vyrokovaná, aby sme ju nemali podporiť, pretože tu budeme mať troch, tri strany, ktoré pre, prehrajú. Na jednej strane tu bude medzinárodné právo, ktoré prehrá a prehrajú ľudské práva, takisto prehrajú aj európsky rybári, ktorí by tam za rozumných podmienok radi e, robili rybolov a tretím e, porazeným bude vlastne obyvateľstvo západnej Sahary. Ďakujem, pán Weigel, máte slovo. Pani Messner, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, Anna, ja som tieňová spravodajkynia, takže preto sa k tomu vlastne asi môžem vyjadriť. Áno, ja sa teda môžem skutočne pripojiť k tomu, čo povedal pán kolega Neuser. Pán Preda má pravdu v tom zmysle, že poprvýkrát, keď táto dohoda bola odmietnutá, tak to bolo urobené z viacerých dôvodov. Bolo to tak, že ľudské práva neboli zohľadené v plnej miere a bolo to aj kvôli tomu, že vlastne od samého začiatku sa hovorilo, že západná Sahara nespadá pod Marovskú správu, že to nemôžeme tam jednoducho zapracovať a to, to musí byť pozmenené. A potom tu ešte boli aj ďalšie otázky, ktoré sa nám nepáčili, ktoré sú súviseli napríklad s ziskami pre Európsku úniu a týkalo sa to aj rybolovu. A je tu vlastne teraz jasné zlepšenie situácií, to povedal aj pán Preda, to teraz lepšie, že pre Európsku úniu je to vlastne lepšie pre celý rybolovný sektor. Pokiaľ teda o udržateľnosť, je tu lepšie pre rozdelenie prostriedkov, to je všetko v plnej miere v poriadku ale tie body kritiky vlastne neboli odstranené. Tá doložka o ľudských právach, to už bolo povedané, je to iba vágne naformulované, dalo by sa to oveľa prísnejšie naformulovať a myslím, že to je úplne kľúčové pre rozvojovú politiku, ktorú robíme, je to absolútne rozhodujúce, aby tam takáto doložka bola veľmi prísne uplatnená, aby sme potom mohli aj kontrolovať a sankcionovať, ak sa nebude dodržiavať. Ale bohužiaľ v tomto prípade tomu tak nie je a preto sa to musí ešte zlepšiť. Aspoň podľa môjho názoru, ja to vnímam takisto, ako to povedal aj pán Neuser. A okrem toho, áno, áno, ten bod, že západná Sahara vlastne nepatrí Maroku. Je to vlastne medzinárodné, medzinárodná námorná oblasť a nie je celkom jasne objasnené, že kto bude mať prístup k týmto, tomto regiónu. Treba povedať, že s občanmi tejto, tohto regiónu sa nerokovalo. Maroko do toho bolo iba začlenené a to je chyba, ktorú vlastne ešte stále vytýkame a preto podľa môjho názoru nie je dobre, nebyli neboli sme podporiť na túto dohodu, iba ak by sme zlepšili tú doložku o ľudských právoch, až by sme urobili tak, ako to je v prípade dohody s Grónskom a že by sme vlastne dozreli aj na to, že či môžeme vysporiadať sa s otázkou západnej Sahary, pretože jedna vec je jasná, medzinárodný štatút západnej Sahary ešte nie je objasnený a nemôžeme robiť nejaké bilaterálne dohody, ktoré by vlastne tento štatút už dopredu nejako vyriešili, bez toho, že by sme mali k tomu právne nástroje. Takže to je veľmi ťažké, tá západná Sahara to jednoducho nemôže takto zostať a doložka ľudských práv musí byť zohľadná reagovať na oveľa prísnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Weigel. Vážená pani predsednička. Samozrejme, chcel by som sa ja pridať k tomu, čo povedali pred chvíľou obidvaja kolegovia, pani Meissnerová a aj pán Neuser. Chcel by som takisto spochybniť spôsob, ako táto správa e, je prezentovaná ako nám je prezentovaná, keď sa hovorí o e, juhu. Čo dokeluje juh? Juh je asi všetko, čo je na juh od Bruselu. Pričom juh Maroka sa končí na medzinárodnej hranici, ktorá je medzinárodne uznaná a nie v západnej Sahare. Myslím si, že takéto typy dokumentov by sa nemali objavovať pred týmto parlamentom, pretože ináč by sme mohli povedať, že s Bohom medzinárodnému právu. Je to o západnej Sahare a o Maroku. Maroko má suverénne právo vstupovať alebo uzatvárať dohody a e, robiť obchod s Európskou úniou a angažovať sa v rôznych e, obchodných aktivitách, ale nemá právo, ako ani my právo nemáme, vstupovať do akýchkoľvek dohôd, alebo my nemáme právo vstupovať do dohôd e, s Marokom, ktoré sa týkajú tovarov a národných zdrojov západnej Sahary, pretože západná Sahara nie je Marokom, bodka. Potom by som rád sa zmienil o doložke o ľudských právach. Nie týka sa to výlučne západnej Sahary. Vieme presne, že bolo zverejnených viacero správ, počnúc eh, nadáciou Roberta Kennedyho a takisto ministerstvom vnútra minister zahraničných vecí a ďalšími viacerými medzi, e, mimovládnymi organizáciami, ktoré sa jasne vyjadrujú k porušeniam e, ľudských práv v západnej Sahare, ale takisto aj v Maroku. E, Maroku má, Maroko má mimoriadne e, zlé skóre, pokiaľ ide o ľudské práva. A toto by sme mali vziať do úvahy, aj keď máme dohody, ktoré sa týkajú len Maroka v rámci tých medzinárodne uznaných hraníc. Takže nemal by tu byť žiadny rabat, žiadna zlava pre Maroko, žiadna úlava pre Maroko, pokiaľ ide o ľudské práva. Záverom by som povedal, že tento protokol nie je akceptovateľný. Mal by byť opätovne zvážený, mal by byť predmetom opätovného vyrokovania, pretože nie je to v súlade s našimi základnými princípmi, zásadami a s našim e, záväzkom smerom k medzinárodnému právu a k ľudským právam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je to e, zaujímavé v správe pána e, predu to slovo západná Sahara vôbec, alebo ten výraz nie je vôbec uvedený. Naozaj je ťažké predstaviť si, že by Európska únia pod podpísala dohodu, ktorá je v nesúlade s medzinárodným e, právom. Vieme, že e, tie e, vody, ktoré sú v oblasti západnej Sahary, tam je veľa rýb a využíva ich Maroko. Takže kým nevieme, či Maroko toto, toto južné E, túto južnú e, ekonomickú zónu pod 27 stupňov e, vlastne nevyhlásili za ekonomickú zónu, tak proste my to nemôžeme podpísať tento protokol. To ja chcem jasne povedať. Hovorím to preto, lebo pani Izabel Lin tu nie, tak to hovorím ako keby na, za ňu, ale viem, že má takéto stanovisko a dúfam, že sa dopracujeme k tomu, že aj my výbor rybolov presvedčíme, aby odmietol e, túto dohodu a takisto aj na plenárke, aby bola táto dohoda zamietnutá. E, ďalej e, pán Deva. Nech sa páči. Uh, ďakujem, pani predsednička. Ak podpíšeme dohodu, tak potom porušujeme medzinárodné právo. Spojené národy uznávajú, že západná Sahara je v polokoloniálnej situácii a že Maročania nemajú práva v rámci takéto situácie. Ak sa pozriete dovnútra, čo sa deje v západnej Sahare, e, ľudia žijú v stanoch, väčšina z nich, a vybudovali steny, teda múry. E, a je to hrozná situácia a my nevidíme takéto porušovania ľudských práv. Je to koloniálna záležitosť. Sme slepí voči takýmto javom. E, musíme podporiť ľudí, ktorí nemajú vlastný hlas, ktorí sa nemôžu vyjadriť k vlastnému osudu. A keď e, ideme nad rámec tohoto a ke, pôjdeme nad rámec tohoto a ešte ich okradneme o ich ryby pre náš vlastný úžitok, tak e, je to naozaj hamba. A musíme povedať e, komisii, aby s tým niekde išla a aby sa potom vrátila. Pani Stifler, nech sa páči. No, ja chcem povedať e, pár e, vecí. E, tiež som z rovnakej politickej skupiny ako pán Preda. Nie som odborník na rybolov, u nás je to pán Ponga, ktorý sa tomu venuje, ale je tu jedna vec, kde naozaj súhlasím s tým, čo tu bolo povedané pokiaľ ide o nedodržiavanie ľudských práv, no proste my sme tu Európska únia a v tejto oblasti sa nám možno až tak nedarí a proste nemáme právo akceptovať to, čo sa tu e, navrhuje, pretože jednoducho neodržovanie e, medzinárodného e, práva, to sú veci, ktoré sú čoraz dôraznejšie alebo významnejšie, tak by som povedala, a e, treba zohľadniť to všetko, čo sa tam e, deje. Musíme sa na ten text ešte raz asi e, pozrieť my, e, čo sa venujeme rozvoju, humanitárnej pomoci a tak ďalej. Proste my takéto niečo nikdy nemôžeme akceptovať. Je to nemožné. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej Európska e, komisia, tá bude obhajovať neobhajiteľné. Nech sa páči. Very... Ďakujem pani predsednička, veľmi pozbudivé. Ale vlastne by sme sa chceli poďakovať e, spravodajcovi. Zhrnul veľmi účinne obsah e, tohto protokolu. Ja si spomínam, že toto je protokol, nie je to dohoda. Tá dohoda už e, je platná od roku 2006. Takže toto je vlastne len praktická implementácia dohody medzi Európskou úniou a Národským kráľovstvom v oblasti rybolovu. Všetky tie momenty, ktoré spravodajca spomenul a chcel by som sa poďakovať aj ostatným steným poslancom e, tohto výboru za ich pripomienky a za otázky, všetko vlastne poukázalo na tie rozdiely medzi týmto protokolom a protokolom, ktorý bol zamietnutý. Viete pochopiť, že keď sme sa posadili s Marokom e, na začiatku novembra 2012, pred sebou sme mali uznesenie parlamentu, takže v prvom rade sme sa opierali o vaše uznesenie a potom sme mali mandát rady. A my sa domnievame, že sme naplnili obe usmernenia, ako tak môžem povedať, pokiaľ ide o e, výsledky, ktoré sú súčasťou tohto protokolu. Spravodajca to už presnejšie pomenoval, takže ja nebudem teraz e, teda rozoberať niektoré tie podrobnosti. To sú tie podrobnosti, ktoré sú v, na v uznesení EP a takisto aj v, rad, e, v uznesení rady mali sme nájsť lepšiu hodnotu za peniaze pre Európsku úniu, mali sme fungovať e, v rámci udržateľnosti, pokiaľ ide o aktivity, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov na poli rybolovu. A takisto sme sa mali uistiť, že doložka o ľudských právach a takisto e, ten prospech alebo užitok pre miestne obyvateľstvo bude jednoznačne a evidentne zahrnutý v tomto protokole. Dovolte mi konštatovať, že sa domnievame, že všetky tieto veci boli e, vyriešené. E, ako som už povedal, a chcel by som ešte teda doplniť otázku hodnoty za tie peniaze. E, bolo, to, e, bolo to ťažké rokovanie, ale na našej strane to rokovanie určovala ochota, naša ochotná, ochota prispôsobiť sa možnostiam rybolovným z pohľadu prijatia niečoho použiteľnejšieho, účinnejšieho pre našich rybárov bez toho, aby sme e, platili tie isté sumy, ktoré vyplývali z predchádzajúceho protokolu. A na to poukázal aj spravodajca, čiže tie možnosti rybolovu sa zvýšili, ale niektoré z tých ďalších vecí boli upravené. Máme preto menej plavidiel, pretože sme nevyčerpali všetky možnosti vyplývajúce z predchádzajúceho protokolu, takže snažili sme sa upraviť tie rybolovné možnosti v súvislosti s tým skutočným e, potenciálom, ktorý môže naplniť naša flotila. Celková kompenzácia EÚ sa znížila viac ako 70 ako už e, bolo spomenuté, a celkové náklady na protokol narastli len o 5 Zatiaľ čo e, tie celkové náklady sa zvýšili. Prečo? Pretože jeden z hlavných, jeden z hlavných zásad novo formulovanej rybolovnej politiky spôsobila, že to bremeno sa dostalo na plecia vlastníkov lodí. Takže sme sa dohodli s členskými štátmi, s odvetvím a s Maročanmi, že tá, to významné navýšenie bude vlastne riešené e, našim súkromným e, sektorom, odvetvím a to sa udeje v prípade, že tento protokol nadobudne účinnosť. Ako ste už e, spomínali, sú tu technické záležitosti pod, podmienky a ja nebudem teraz e, hovoriť o tých e, podrobnostiach rybolovných, ktoré sa výrazne zlepšili. Je tu viacero opatrení, ktoré sa týkajú kontroly a monitorovania e, našich rybárskych flotil. Máme pozorovateľov na palubách, ale máme elektronický systém podávania výkazov FBA, FBI, E, budeme tým zabezpečovať každodenné monitorovanie našich teda plavidel v rámci našej flotily. Z pohľadu ekonomického máme v rozdielných kategóriách povinné výlovy, takisto je povinnosť e, pre našu flotilu, aby e, nalodila tých miestnych rybárov alebo námorníkov. A teda takáto aktivita, takáto diskusia prebieha v udržateľnom rámci. To znamená, že za každým, keď diskutujeme o možnostiach rybolovných, tak prvý bod diskusie sa týkal práve vedeckej poznatkov, vedeckých rad, vedeckého poradenstva. To vychádzalo z podregionálneho alebo subregionálneho orgánu, ktorý sa zaoberal práve mierami zásob a úrovňou zásob v rámci Maroka a takisto marocké výskumné inštitúty prispeli k týmto vedeckým poznatkom. A ako už zaznelo, je tu dôležitý dopad z pohľadu podpory odvetví, odvetvia. A v prípade väčšiny dohôd, ktoré sa týkajú e, udržateľného rybolovného prístupu, tak je to odviazané od toho, toho do tej podpory, takže bude to žiť e, vlastným životom, ako už bolo spomenuté, bolo to venované e, prospechu a rozvoju všetkých regiónov v Maroku. A teraz sa dostanem k otázke požiadaviek na informácie, podávanie informácií, to sú novo zavedené zásady, ktoré tu neboli v minulosti a ktoré majú nás uistiť, že tie, tento prospech bude geograficky rovnomene rozdelený, ako zaznelo. Ak sa pozriete pozorne na článok 6, tak nielen e, máme povinnosť dohodnúť sa s Maročanmi mm, o, na plán použitie odetovej odvetovej pomoci, ale sú tu tri úrovne. Ja informácia, podanie informácií, to bude realizované na úrovni e, toho spoločného orgánu, ktorý bude mať e, na starosti monitorovanie implementácie protokolu, čiže bude tu prvá správa na základe toho plánovania, ktoré bolo, bude prezentované a odsúhlasené s Maročanmi, pokiaľ ide o tie jednotlivé projekty. A budeme schopní E, zaplatiť tú nasledujúcu, vyplatiť tú nasledujúcu tranžu sektorovej podpory len na základe implementácie. A ak tá implementácia bude v súlade s potrebou jednoznačne jasného geografického rozdelenia takéhoto užitku prospechu a ak to bude v súlade s plánovaním a programovaním, ktorý sme si pôvodne dohodli s Marokom. Potom je tu druhá úroveň podávania správ, ako náhle príde k ukončovaniu a finalizácii tohto projektu, tak bude zverejnená správa o uzavretí, ukončení a implementácii projektu, teda tá záverečná správa. Budeme schopní posúdiť, či ten konečný prospech, konečný užitok z tohto projektu bude súhlasiť s tým pôvodným cieľom e, programovania. A nakoniec bude tretia správa, ktorá bude všeobecná, záverečná správa, ktorá samozrejme bude k dispozícii vám ako aj iným inštitúciám príslušným a to bude sumár e, všetkých aktivít v rámci sektorovej podpory. A to je dôležitý moment, pretože to umožní inštitúciám EÚ e, sledovať, čo sa deje. Bude sa to diať, pokiaľ ide o tie sociálne úžitky, prospechy a takisto tá geografická distribúcia. Pokiaľ ide o doložku o ľudských právach, ako to bolo spomenuté, je obsiahnutá v článku 1 a je to niečo, a tu končím, čo by sme mali vnímať v súvislosti s, alebo v kontexte článku 8, eh, kde eh, podľa mňa máme právnu možnosť eh, jednostranne pozastaviť platnosť tohto protokolu, ak my, teda inštitúcie EÚ, narazíme na prípady porušenia ľudských právov. Prepašte, že som toľko to predložil pani predsednička, ale dlho sme na tom pracovali. Myslím, že je to v súlade s vašim uznesením a mandátom rady. Fú, ja deux députés qui souhaitent Ďakujem pekne. Dvaja poslanci sa chcú e, vyjadriť. Pán Mojser, nech sa páči, ako prvý. Ja, vielen dank. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám celkom konkrétne otázky. Na jednej strane pripomienku, myslím si, že pokiaľ ide o jazyk, tak je to dosť také zradcovské, keď rada hovorí, že hovorí o všetkých regiónoch Maroka. Máme regióny Maroka, máme tu západnú Saharu čo teraz týmto územím. Patrí to k tomu, alebo to nepatrí? Mali by sme celkom jasne medzinárodnoprávne terminológiu uplatňovať, aspoň zo strany komisie, ktorá by bola záväzná. Maroko a obsadené územia západnej Sahry a nie všetky regióny Maroka. Takže prvá otázka. Mali sme tu vôbec zo strany komisie nejaké rozhovory s Polizáriom, s politickým predstaviteľom západnej Sahary, a druhá otázka, prečo zo so strany komisie máme viac odlišné doložky o ľudských právach, pozrieme sa napríklad Grúnska, teraz na túto dohodu s Marokom. A po tretie, mali sme tu snáď vôbec nejaké vyhodnotenie situácie ohľadne ľudských práv v teréne vo západnej Sahare zo strany komisie? Ďakujem veľmi pekne, pán Nauser. A teraz zostane slovo pán Deva, ale veľmi stručne. Ja gratulujem komisii na, za ich vynikajúce úsilie, ktoré tu ukázali. Akokoľvek to môže, jednoduchá otázka z mojej strany. Keď tu hovoríme o udržateľnom rozvoji, tie finančné prostriedky, ktoré dáme Marokáncom, pomôžu aj teda západnej Sahare? A áno, koľko percent z týchto peňazí vlastne pôde vyčlenených, ako teda percentuálne vyjadrenie práve občanom západnej Sahary, ktoré žijú v absolútne zlých podmienkach. Ďakujem. Euh, Chce snáď komisia sa vyjadriť na túto otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V rámci našich možností Áno, je úplne jasné, že tu máme dosť takú palčivú tému pred sebou, citlivú aj z politickej perspektívy, ale aspoň pokiaľ teda ide o nás, v kontexte tohto protokolu nepodarí sa nám vyriešiť všetko. To, čo sme chceli my dosiahnuť, je to, aby sme mali vyriešené problémy, ktoré boli spomenuté zo strany Európskeho parlamentu v roku 2011. A čo sme vtedy povedali? To je odpoveď aj na poslednú otázku, že chceli sme zabezpečiť, aby bola geografické, aby bolo geografické prerozdelenie. Nie je to nejaké percentuálne prerozdelenie, ale samozrejme budeme mať slovo rozhodujúce napríklad v tej prvej plánovacej fázi. Ak napríklad prídu s niečím neakceptovateľným, neakceptovateľným alebo napríklad využijú všetky sektoriálne podpory na región Tanže, tak je celkom jasné, že povieme nie, toto nie je akceptovateľné pre nás, to nie je v súlade s tým, čo sme vyrokovali. Takže toto by mala byť nejaká geografická, jasné, jasné geografické prerozdelenie pre všetky regióny, ktoré sú tu za inkorporované. A to rozhodujeme aj na, tej spoločne, na tom spoločnom výbore. A keď hovoríme s predstaviteľmi západnej Sáry, áno, my sme sa stretli s nimi v regionálnom riaditeľstve, a hovoril s nimi náš zástupca. Je tu všeobecné stanovisko ohľadne tohto a tomu sa venuje DG Mare a podporujeme toto naše stanovisko komisie. Istotne vy sa vyznáte v tejto oblasti viac ako my, pokiaľ ide o politické stanoviska, ktoré zastáva Európska únia. Ale čo sme vlastne chceli? Chceli sme tu zriadiť mechanizmus, ktorý by umožnil inštitúciám, aby uplatnili opatrenia, Myslím, že sme dostali odpoveď, hovorí pani predsednička, a to stačí. A teraz zostane slovo pán Preda na záver. Mm, ďakujem e, pekne. Ja to nechcem nejako uzavrieť, určite by som to ani nedokázal v tomto prípade konkrétnom. Myslím, že tie pozície sú jasné. E, komisia vykonala istú negociáciu, ja to ja to cením. E, ten text e, protokolu tu mám k dispozícii. Máme tu 17 strán alebo tak e, nejako so všetkými tými detailmi. Ja som dúfal, že možno o tých detailoch budeme hovoriť, ale o tých detailoch protokolu vlastne sme sa nerozprávali. Čiže úprimne povedané, som e, trošku sklamaný, pretože toto sa práve e, e, pripravilo. Ja som bol pripravený, že by sme si e, jasne tieto e, body prešli, že by som vám to e, prečítal, e, ako sa pristupuje v jednotlivých e, článkoch e, protokolu o rôznych témach. Ja som tak trochu aj čítal, samozrejme, teda čakal samozrejme. E, z hľadiska politického tá pozícia je e, jednoznačná, pretože e, keď vy to napríklad hovoríte, čo to je juh, no dobre, viete vy, čo to je juh. E, Maroko logicky patrí teda takto, Maroko západnú Saharu považuje alebo nazýva južnými provinciami. Takže tam sa nehovorí o západnej Sahare, ale hovorí sa o geografickom e, juhu. Všetci vieme, čo to je e, juh hľadiska geograficko. Hm? Dovolíte, aby som pokračoval? E, čiže prosím, hovorte do mikrofónu. Dobre, pán kolega, viem, čo ste povedali Máme tu aj e, kolegu, ktorý je už e, môže viedri, ale ešte pán Preda chce vystúpiť raz, takže nech sa páči. Ja by som tu mohol teraz e, argumentovať veľmi detailne, pretože nejde tu o to, ako sa to bohužiaľ spomína, o to, že by sme boli v Maroku alebo niekde mimo Európskeho parlamentu. Nie, tu sme v Európskom parlamente, myslím, že každý z nás má isté stanoviska, isté názory a netreba podľa mňa stigmatizovať ľudí, ktorí nechcú e, hneď sa e, púšťať do nejakého konfliktu, konfliktu e, s názormi iných ľudí. Ja si myslím, že tu máme protokol, ktorý komisia vynegociovala s Marokom. Ja mám isté vyhodnotenie, e, ktoré vychádza aj z toho, čo sme my povedali pred dvoma e, rokmi. E, k tým bodom prebehli isté rokovania, sú k tomu isté pozície. Myslím si, že E, Európska únia, respektíve komisia v týchto rokovaniach dosiahla dosť e, výrazný pokrok, ako som to aj povedal. A nemôžem ignorovať skutočnosť, že e, tá otázka finančnej podpory z Európskej únie pre Maroko, teda takto, nemyslím si, že byť proti tomuto príspevku by bolo rozumné. To sa mi nezdá. Pokiaľ ten protokol odmietneme, tak proste táto otázka rozvoja v Maroku sa tiež tým e, obmedzí. Myslím, že to je jasné. A budem končiť. Chcem e, povedať, že ak európsky rybári nepôjdu e, vykonávať rybolov v Maroku, tak to budú robiť iní ľudia a som e, presvedčení o tom, že tí ostatní nebudú sa týmto témam až tak venovať, ako sme sa im mohli venovať my, čo tu vyspomínate. Dobre viete, že ako to vo svete chodí. A ten mechanizmus, ktorý sa v tom protokole uvádza, tak je tam proste istý pravidelný monitoring, kontrola, analýza toho, akým spôsobom sa tieto finančné e, položky e, používajú v prospech e, komunít v Maroku. E, no, ja si myslím, že je to dobrý návrh. Ja dôverujem e, komisii, ktorá tie rokovania vykonala a myslím si, že dovtedy ešte budeme mať možnosť dopracovať sa aj k stanovisku prípadne iných výborov. Čiže na záver e, môžem povedať to, že asi nevieme zhrnúť e, túto tému nejako nekomplikovane, e, hlavne pokiaľ ide o tú západnú sáru, ako ste to vy spomínali. Naozaj to sa nedá do nejakej dohody o rybolove vtlačiť. Ja si myslím, že táto forma v súčasnosti predkladaná je zaujímavejšia ako tá, ktorá bola v minulosti predkladaná, pokiaľ ide o podporu marockej komunity z hľadiska rozvoja. To je môžete môj názor, ale samozrejme vy to môžete e, zmeniť na inú tému a tlačiť do toho násilu celú tú západnú e, Saharu. Ja som to tu e, pripravil, môžeme hovoriť o tom po jednotlivých bodoch, ak chcete samozrejme. Ďakujem. Oui, madame Isabella Levin, vous avez la parole. Pani Izabela Levin, nech sa páči. Uh, thank you very much, madam chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za možnosť vystúpiť v mene zelených. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro do rokovacej miestnosti, e, takže nepočula som celú diskusiu, ale rada by som e, sa s vami podelila o názory moje, ako aj názory zvyšku zelených v tejto záležitosti. E, myslím, že je tu vážny problém s týmto protokolom. Bola som spravodajkyňou pre vonkajší rozmer reformy spoločnej liberálnej politiky a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť e, veľmi podstatné zlepšenie e, z pohľadu, ako tieto dohody s tretimi krajinami by mali vyzerať v budúcnosti. A naozaj sa vôbec nedomnievam, že tento nový protokol je prípadom toho, čo sme sa dohodli. Jeden zo základných stavebných kameňov novej, všetkých nových dohod, ktoré by mali byť udržateľné, je otázka ľudských práv. A to je vec, ktorá bola dohodnutá medzi parlamentom a radou a mandát rady, keď e, udelovali komisii teda mandát e, pristúpiť k rokovaniam alebo vyrokovaniu nového protokolu s e, Marokom, tak jasne povedali v mandáte, že má, prísť, má byť zabezpečené rešpektovanie ľudských práv a že aj nový protokol má zahrňať otázku ľudských práv. A vidím, že spravodajca sa domnieva, že je tam obsiahnutá v protokole doložka o ľudských právach. Ja sa však obávam, že nesúhlasím, pretože ak sa pozriete na všetky ostatné e, dohody, ktoré sú medzi EÚ a napríklad Santome a Principe, Madagaskar, e, Grónsko, Kapské, Taberdy a tak ďalej, e, tak je tam vždy osobitná doložka, ktorá hovorí o Prerušenie alebo pozastavení protokolu a že takéto pozastavenie alebo ukončenie účinnosti môže nastať e, z oboch strán v prípade, že je doložené závažné porušenie ľudských práv, tak ako je to stanovené v článku 9 e, dohody z Kotonu, alebo ak to stanovu, ako to stanovuje článok 6 e, zmluvy o Európskej únii. To je veľmi jednoznačný odsek vo všetkých protokoloch obsiahnutý s výnimkou tohto. Čo je v tomto protokole je odkaz na dohodu susedskú medzi EU a Marokom, kde sa hovorí o univerzálnom vyhlásení e, ľudských práv, e, že by to malo byť inšpiráciou pre formulovanie vonkajších politík e, v rámci EÚ, ako aj pre Maroko, čo sa ani zďaleka nepribližuje doložkám o ľudských právach, tak ako sú formulované vo všetkých ostatných dohoda. Chcem len zdôrazniť, e, že toto nie je náhoda, že to sa nestalo len tak, pretože niekto nad tým neuvažoval. Ja viem, že komisár e, na výbore pre e, rybolov podával informácie za každým ohľadom toho priebehu rokovaní, ako to vyzerá s novou dohodou s Maročanmi. Na jednej strane informovalo o ekonomických záležitostiach, aspektoch, a na druhej strane sa vyjadroval aj k doložke o ľudských právach a hovoril o tom, že Maroko e, odmietlo zákon zapracovať do toho e, doložku o ľudských právach, tak ako je prítomná vo všetkých ostatných dohodách. A tá doložka o pozastavení platnosti e, v rámci tohto protokolu rieši len situáciu nejakého sporu ohľadom niečo, ale nesúvisí to priamo s porušením ľudských práv. Takže to podľa mňa nedodržiava to, čo požadoval ešte to, čo sa dohodli parlament, na čom sa dohodli parlament s radou a nie je to podľa mňa náhoda, že Maroko si neželalo zapracovanie takejto doložky. Môžeme si položiť otázku prečo, ale myslím si, že je to úplne evidentné. To je presne z toho dôvodu, prečo Ivo Weigel a ja, Nina Mayer a niektorí ďalší e, nemali možnosť e, dostať sa do Maroka, alebo boli odopretý prístup do Maroka, keď sme chceli e, navštíviť tie južné územie, alebo akokoľvek nás nazvete, to územie západnej Sahary. Keď sme sa nakontaktovali aj na marockú ambasádu, keď sme boli ochotní stretnúť sa s guvernérom tej provincie, takisto s obhajcami ľudských práv a chceli sme na vlastné oči vidieť, ako vyzerá situácia na mieste a bol nám odopretý prístup, pretože ja s Ivom sme známi provokatéri, agenti provokatéri, myslím, že to je to slovo správne. Ale prečo? Prečo k tomu došlo? Prečo nám neumožnili vstup? A prečo Maroko Maroko vybudovalo 2700 e, km dlhú dlhý múr naprieč naprieč e, tou púšťou, ktorá oddeluje vlastne tie okupované oblasti v západnej Sahare, pretože to je nedemokratické. Ľudia, obyvateľia západnej Sahary e, neboli, e, nespýtali sa ich, ako oni vnímajú otázku seba určenia a svojej autonómie. Aby som to už uzavrela rýchle, chcela by som informovať výbor, tento výbor, že výbor PEŠ požiadalo právne stanovisko od našich právnych služieb, pokiaľ ide o právoplatnosť alebo legálnosť eh, nákupu rybolovných príležitostí zo strany EÚ v hospodárskej oblasti, hospodárskej zóne západnej Sahary, pretože Maroko, pokiaľ ja viem, eh, nikdy eh, si nerobil nárok na hospodárske, teda hospodársky prospech z týchto voz, takže ja predpokladám, že právna služba povie, že ide o medzinárodné vody v tejto oblasti, či má to závažné právne dôsledky, nielen pokiaľ ide o ľudské práva, ale aký je skutočný štatút týchto vod a akým spôsobom potom môže EU nejakým spôsobom narábať s vylovenými rybami z tejto oblasti. Ja teda namietam tomuto novému protokolu a nemyslím, že je v súlade s demokratickými zásadami a mali by sme ho odmietnúť. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ďalej ešte raz pán Preda, ak sa chce vyjadriť k tomu, čo pani Levin teraz povedala. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja rozumiem eh, to, čo pani Levin teraz eh, povedala, chápem jej stanovisko, už to zaznelo aj na minulých stretnutiach nakoniec. E, ja chcem povedať, že mi je ľúto, že sme nemohli zohľadniť všetky aspekty tejto novej situácie, ktorá súvisí s rokovaniami, e, ktoré komisia vykonala. Čo ešte môžem k tomuto povedať? E, je tu prvý článok protokolu a tam je napísané, druhý odsek, e, vstup do platnosti tohto protokolu je v súlade s prvým článkom asociačnej dohody a s druhým článkom, e, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských e, práv a druhý článok, ak dovolíte, ten prečítam, rešpektovanie ľudských práv a základných, základných ľudských práv, ako sú uvedené v deklarácie ľudských práv e, je uznávaná, alebo sú uznávané Marokom a je to neoddeliteľná súčasť tejto dohody. To som vám ocitoval, je to tam proste napísané. Nemôžem ja urobiť nič viacej, čo by e, komisia v tej negociácii nebola vykonala. Ako spravodajca to nedokážem. Čiže iba zopakujem to, čo som už povedal pred chvíľou, a to síce, že si myslím, že komisia vykonala rokovania, ktoré dosiahli výrazný pokrok v porovnaní z roku 2011. To, čo je napísané v článku A1 aj v článku 8 protokolu, je dostatočné na to, aby sa zabezpečila kontrola a monitoring podľa toho, čo sa v praxi naozaj deje. Ja chápem, že vy máte odlišný názor, tak proste sa to rozhodne pri hlasovaní. Čo iné k tomu ešte môžem e, dodať? Ďakujem. Ďakujem. Lehota e, na pozmeňovací návrh je 16. oktobra o 12. hodine. Teraz prejdeme na e, ďalšiu správu, kde tiež je spravodajcom pán Preda. Je tu o Európsku investičnú banku a konkrétne o záruku Európskej únie e, mali sme e, stretnutie, alebo teda rozhodnutie koordinátorov DV, pokiaľ ide o, o výmenu názorov k pozmeňovacím návrhom e, k správam. E, a teda teraz môžeme prejsť k rozprave na tému pozmeňovacích návrhov k správe pána Predu, pokiaľ ide o Európsku investičnú banku. Takže nech sa páči, pán Preda, môžete sa vyjadriť k pozmeňovacím návrhom a takisto aj k vášmu stanovisku. Áno, rád sa vyjadrím. Dúfam, že v tomto bode už nebudem taký izolovaný ako v tom predchádzajúcom bode. Môžem teda povedať, že sa teším, že máme tu možnosť vyjadriť sa, porozprávať sa, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy k stanovisku, ktoré ja som pripravil. Máme tu e, vlastne e, návrhy e, z rozpočtového výboru, máme tu ďalších 20 pozmeňovacích návrhov od rôznych kolegov, z toho zelený, pán Stas a pani e, predsednička Jolie plus pani Gress. e, e, tak táto skupina bola najviac aktívna, pretože tá pripravila až 13 pozmeňovaniakov, e, ja 5 e, ďalších, potom pán e, e Deva za ECR ďalšie dve a to je teda tých 20. Ja by som chcel zvorazniť, že veľká časť pozmeňovacích návrhov ide tým, tým smerom v tom mysle, že sa tu dokazuje, že istá konverzácia názorov, konvergencia názorov v našom eh, výbore, pokiaľ ide o Európsky investič, Európsku investičnú banku, aktivity v tretich krajinách, ktoré sú to zárukou EÚ pokryté. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tie pozmeňovacie návrhy pripravili, pretože sa o túto tému zaujímajú aj za to, že eh, spoločne so mnou pripravovali nejaké kompromisné eh, návrhy, pričom takýmto spôsobom spôsobom sme pripravili 6 kompromisov, 5 je z toho so zelenými, jeden kompromis je tu nás kolegom z ECR a chcel by som tie kompromisné návrhy stručne predstaviť a chcem vás poprosiť, aby ste pri hlasovaní tieto návrhy kompromisné podporili, pretože si myslím, že sú e, také racionálne, vyvážené a podporujú to, čo komisia navrhuje. Čiže po prvom rade ide tu o financovanie E i B, ktoré e, sa vykonáva prostredníctvom sprostredkovateľov. E, v jednotke, v kompromise číslo 1 sa hovorí, že treba viac transparentnosti, pokiaľ ide tieto pož- požičky prostredníctvom spostredkovateľov, tak aby sa pracovalo na tom, že tieto požičky naozaj budú mať z hľadiska rozvojového jasný dopad. My chceme, aby požičky EIB Eh, podporovali eh, rozvoj HDP eh, v tej krajine, ktorá tieto požičky príjima v súlade s prioritami jednotlivých krajín. Potom kompromis číslo 2. Banka by mala spolupracovať iba s takými sprostredkovateľmi, ktorí majú dobrú reputáciu a ktorí e, proste e, v duchu integrity. Potom tretí kompromis, poprvé tam sa hovorí, aby banka podporila e, najmä projekty v oblasti zdravotníctva a školstva alebo vzdelávania a potom, že aktivity banky tam, kde vlastne tieto aktivity majú isté pridané hodnoty, tie nemajú byť nemajú byť vykonávané v nesúlade s našimi dlhodobými cieľmi v oblasti rozvoja kompromis číslo 4 a 5, tam sa hovorí o e, vlastne zmesi alebo kombinácii e, tých e, požičiek. Tam sú dve dôležité e, témy. Poprvé táto e, kombinácia e, pôžičiek a darov, e, e, že to má mať konkrétny jasný dopad, ktorý môže byť jasne vyhodnotený a v, tomto, e, v tejto oblasti, teda každá príležitosť je dobrá na to, aby sme to e, pripomenuli. A ďalej, e, otázka toho, aby nielen Európska investičná banka, ale aj iné európske finančné inštitúcie pri e, tejto kombinácii e, išli podľa tých istých pravidel. To síce, že musí sa konať v súlade s rozvojovými cieľmi a princípmi transparentnosti a efektívnosti kompromis číslo 6, tam sa e, vyjasňuje alebo objasňuje, akým spôsobom má banka podporovať malé a stredné podniky. E, hlavne v prvom rade sa snažíme v tejto oblasti, aby financovanie banky posilňovalo e, súkromný sektor v krajinách, ktoré tieto zdroje príjmajú, pričom E, ani európske malé stredné podniky by sa nemali byť úplne vyčlenené. Takže toto sú tie kompromisy, ktoré sa e, pripravili. Potom e, máme aj nejaké ústne pozmeňovacie návrhy, kde sa snažíme niektoré m, mm, formulácie, ktorých, e, ktoré sú v mojich pôvodných pozmeňovacích návrhoch uvedené, ešte trošku vyladiť. Chcem vás poprosiť, aby ste tieto ústne pozmeňovacie návrhy E, podporili. E, samozrejme, e, toto stanovisko bolo pripravené v tých časových naozaj obmedzených podmienkach a preto niektoré veci som si ešte neskôr vlastne premyslel a tak povediac prehodnotil. Ústny pozornosť návrh číslo 1, tam sa týka, ten sa týka kritérií um, um, oprávnenosti, e, pokiaľ ide o požičky EIB, e, proste tieto kritéria oprávnenosti majú byť verejne v dispozícii, o to tam ide. E, a potom mám pozmeňovací návrh e, číslo 39, ktorý som ja tiež pripravil, ten je podľa mňa veľmi dôležitý. Netreba dávať iba nejaké konkrétne požiadavky na banku, ale aj ju pozúdiť tým spôsobom, aby svoj biznis model prispôsobila a aby vlastne konala koherentne s zahraničnými alebo externými politikami Európskej únie. Pán Kalfin, ktorý je spravodajcom, navrhuje e, ešte zvyšovanie e, celkovej sumy, ktorá je e, k dispozícii. Čiže v zásade toto sú tie hlavné body a to bol vlastne aj môj taký úvod k tejto problematike záruky EÚ Európskej investičnej banky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz vystúpim ja za skupinu zelených. My e, sa tešíme z tých kompromisov, ktoré pán spravodajca navrhuje. E, sú e, vlastne tam zahrnuté niektoré návrhy e, zelených. Pokiaľ ide o tých e, e sprostredkovateľov, e, tam sú tie kritéria int integrity, transparentnosti, boja proti korupcii, e, daňové podvody sú tam spomenuté, takisto aj sociálne a environmentálne e, normy. To je jednotka, e, kompromis číslo 1. E, potom je tu otázka toho, aby aj tie e, lokálne aktivity Ehm, boli zohľadnené, to je kompromis číslo 6, to je pre našu skupinu veľmi dôležité a najmä na tomto výbore. Potom ehm, sme radi, že kompromis číslo 5 ehm, zahrania aj náš pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o vyhodnotenie E, systémov tých, e, tej kombinácie e, pôžičiek a darov, najmä pokiaľ ide o rozvoj a finančnú komplementaritu, a teda, aby tento systém mal naozaj pozitívne dopady na trvalo udržateľný rozvoj. Správa je kvalitná, ale niektoré body neboli z našej strany zohľadnené, teda ktoré my sme predložili a neboli zohľadnené spravodajcom samozrejme a chcem ich spomenúť. Poprvé, pokiaľ ide o rešpektovanie zodpovednosti, Eh, rozvojových krajín eh, je eh, pre moju skupinu ďalej zjavné, že všetky investície Európskej investičnej banky by mali byť zladené, pokiaľ ide o stratégiu rozvoja alebo stratégie rozvoja, ktoré sú na národnej úrovni príjmané. To je náš pozmeňovací návrh číslo 28. Takže je nám ľúto, že um, pokiaľ je náš pozmeňovací návrh číslo 33 a teda jeho druhá časť, to pán spravodajca neakceptoval. Chceme tam dať prioritu tým e, projektom, ktoré sú skôr menšieho e, rozmeru, ktoré sú decentralizované E, to podľa nás je lepšia alternatíva, ak e, chceme zabrániť nejakým sociálnym a environmentálnym dopadom, ktoré sú negatívne, pokiaľ ide o e, nejaké veľké energetické infraštruktúry. A posledný bod je pre nás dôležité zdôrazniť istú mieru nekoherentnosti. Tak povedané sa číslo 43, to je poskytovanie informácií v súvislosti e, s tými príjmateľmi tejto podporí, to spravodajca nepodporuje alebo neakceptuje, hoci je to veľmi dôležitý bod, ktorý e, v prípade Newton danového zákona napríklad bol akceptovaný, pokiaľ ide o e, pranie špinavých peňazí. Takže skupina zelených naďalej si myslí, že je dôležité nastaviť istú koherentnosť medzi jednotlivými témami a zabezpečiť, že Európska investičná banka bude konať zodpovedne aj v tomto boji e, proti praniu špinavých peňazí podľa nás je to veľmi dôležitá vec. Odhlasovali sme to e, v prípade teda legislatívneho rámca e, boja proti e, praniu špinavých peniazí a teraz v prípade EIB to nebudeme schvalovať alebo to neodhlasujeme, to mi nepríde veľmi logicky. Ale na záver sa chcem ešte poďakovať pánovi Predovi naozaj za kvalitu vykonanej práce. Dobre, ďalej vystupí, vystúpia ďalší poslanci, ak chcú k tomuto e, bodu e, záruka EU, EIB, je to dôležitá e, rozvojová téma, ale nikto sa nehlási, takže pán Preda, môžete to uzavrieť. A keby ste na to zmenili názor, tak môj pozmeňovací návrh bol číslo 43. Ďakujem pekne. Ja si cením to, čo ste povedali, pokiaľ ide o tie kompromisy, ktoré sa nám podarilo dotiahnuť. Naozaj to boli tie hlavné témy, ale samozrejme nie je možné všetci, aby sme hlasovali jednohlasne ku každému jednému bodu. To proste nejde. Takže opäť si počkáme na hlasovanie, uvidíme, jak to dopadne. A ja, pokiaľ ide o ten článok 42 či 43, tam trvám na tom, čo som povedal. Pokiaľ ide o 33, tam ale navrhujem hlasovanie po častiach, split vote, tak sa nemilím. A tam tie pozície jednotlivých skupín sa môže teda ozrkadliť takýmto spôsobom. V každom prípade ďakujem za tú spoluprácu e, skupine zelených. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme naozaj a hlasovať o tomto bode sa bude už dnes e, po obede. Čiže ďakujem e, sekretariatu za prípravu e, vlastne tohto dokumentu. Každý teda môže, sa, môže si odhlasovať v súľadu svojim presvedčením. Ďalší bod výmena názorov, pokiaľ ide o správu pána alebo teda stanovisko pána Gustafsona k správe o ľudských e, právach vo svete v roku 2012 e, a politike e, Európskej únie. Takže nech sa páči, pán Gustafsson, máte slovo. Tak so hemskt Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som tu nebol zo začiatku schôdze, ale predsedám spoločnej schôdzi s výborom pre rybolov Takže mal som tam povinnosti nejaké na začiatku. Je to veľmi dôležitá správa, ktorú máme pred sebou z pohľadu nášho výboru. Dáva nám možnosť získať prehľad o situácii a myslím si, že je to veľmi kvalitná správa. Je popisná. A stanovisko, ktoré som predložil, sa dotýka viacerých bodov. Dovolte mi objasniť niektoré Napríklad, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí prevziať viac zodpovedností za veci, ktoré robí. Keď SVČ e, dostáva mandát, tak musia e, konať e, zodpovedným spôsobom. Ďalej zdôrazňujem návrhu stanoviska, že celý európsky systém musí vychádzať z ľudských práv, musí byť postavený na ľudských právach. A tento prístup sa musí jasne dať identifikovať vo všetkých aspektoch. A je dôležité zdôrazniť, že to tak bude. V každom prípade. A keď hovoríme o tom, že sa to má opakovať v každom kontexte, tak musíme zabezpečiť to, že otázky rovnosti, rodovej rovnosti eh, budú sa dostávať do hlavných legislatívnych úprav, že budú súčasťou tých podstatných politik EÚ. E, ja som e, predložil 5 takých bodov a tvrdím, že musíme mať k dispozícii nástroje, ktoré nám umožňa e, prijať prístup na základe ľudských práv. Všetky ukazovatele, ktoré máme, musia byť použiteľné a musia jasne poukazovať na ľudské práva, na rodovú rovnosť a tak ďalej. Pri našej práci je veľmi dôležité, aby sme e, zahraňali aj e, predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí nám musia poskytnúť svoje vstupy a informácie, pretože oni naozaj disponujú obrovským množstvom zručností a informácií a mali by sme im venovať väčšiu pozornosť. My sme samozrejme politici, sme tí, ktorí rozhodujú, máme robiť rozhodnutia, ale občianská spoločnosť môže veľkým e, spôsobom prispieť E, pretože oni disponujú veľmi podrobnými znalosťami a my v rozhodovacej sfére ako politici nemáme možnosť disponovať takto podrobnými znalosťami. Posledná pripomienka z mojej strany. EÚ musí e, vysokú, dať vysokú prioritu viacerým oblastiam. kde je nevyhnutné stanoviť konkrétny cieľ. E, napríklad, uvediem to, príklad, skombinovanie otázok klimatických zmien so sociálnymi úvahami. Zdá sa, že počnú s 2015 ideme takouto oblasťou. E, musíme kombinovať tie oblasti politík, pretože oni majú taký efekt dominový. E, Environmentál, e, teda mnohé politiky majú takýto dominový efekt na na environment a výrazným spôsobom to ovplyvňuje aj e, ľudí, ktorí žijú v chudobných častiach sveta, ktorí sú chudobní. E, toľko z mojej strany som otvorený akýmkoľvek podnetom, návrhom. Ďakujem za vaše e, zmeny, pozmenenia. A chcem ešte pripomenúť, že v texte je pasáž, ktorá sa týka práv dieťa, detí. Ja som v minulosti predložil viaceré pozmenenia, ktoré sa týkajú práve práv detí, ale nespravil som tak v tomto texte 5 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených e, vo vzťahu k tej hlavnej správe. Nie z mojej strany, ale ja e, si so záujmom vypočujem vaše názory. E, ďakujem pekne. Takže toľko k tomu vášmu projektu, Dávaj pani Žoli Ponovsky. 300 ľudí prišlo o život pri ostrove Lampedusa Takže myslím, že budeme naozaj musieť riešiť e, otázku ľudských práv. Je to palčivá otázka v tejto chvíli. Pán Martinez by sa rád vyjadril. Gracias. Ďakujem pekne. Ja tak vo všeobecnosti chcem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal pán Gustafsson. Aj e, pokiaľ ide o to, akým spôsobom on hodnotí výročnú správu výboru pre zahraničie. Ale súhlasím aj s tým, čo podala pani predsednička, to síce, že možno tá tragédia, ktorú sme videli v Lampeduze, na Lampeduze, e, proste minimálne si vyžaduje nejakú formuláciu zo strany nášho výboru. E, poprvé preto, lebo správa výboru pre zahraničné veci e, tá bola pripravená ešte predtým, ako e, sa stalo, stala táto tragédia na Lampedúze. A je to nakoniec aj téma rozvoja, čiže ja by som bol rád, keby to boli my, ktorí sa vyjadrime k tejto téme. Netreba čakať na to, že to budú kolegovia z oblasti zahraničných vecí. Toto je proste vec, ktorá sa nás bytosne dotýka a aj v súlade s inými odporúčaniami som presvedčený, že ty ako e, spravodajca e, dokážeš pripraviť, e, pripraviť také, taký návrh, odporúčanie, aby výbor pre zahraničné veci začlenil do e, svojho textu nejakú výzvu, takú, takú striktnú výzvu e, v tejto téme, ktorá sa nás naozaj dotýka, týka sa svedomia miliónov Európanov. Pokiaľ ide o túto Lampeduzu, tak ja si myslím, že už aj v Taliansku, ale nakoniec aj v ostatných členských štátoch EÚ proste existuje e, istá nespokojnosť a lútosť e, nad tým, že e, proste sa nejako e, nekoná, okrem toho, že sa No, povie, že to, čo sa e, deje, teda tí ľudia, čo e, sa viete modliť, tak sa pomodlite za mŕtvych a za teda zmiznuté osoby, ale to predsa nestačí. My ako politici minimálne musíme e, pomenovať potrebu, že Európska únia by mala konať rázným spôsobom, aby takéto veci sa nám neopakovali. Neviem, či ste si všimli, že talianská vláda sa už rozhodla prijať isté opatrenia. Ja nejakú veľkú dôveru v tie opatrenia nemám úprimne povedané, pretože akurát sa tu rozširuje e, použitie e, nejakých jednotiek, námorných vojenských e, jednotiek, aby proste od tých pobreží boli nejakí cestujúci odtlačení. Ja si myslím, že týmto smerom by sme nemali skôr ísť, ale v každom prípade ja dôverujem tu na e, nášmu e, kolegovi e, Gustafsonovi a chcel by som ho teda poprosiť, aby on teda e, ako spravodajca za našu e, stranu, za náš výbor, aby pripravil e, možno nejaký jeden odsek alebo pár odsekov, kde by sme e, vyjadrili akým spôsobom túto otázku vnímame, že chceme vyjadriť našu solidaritu a že požadujeme, aby sa v tejto veci konalo. Ďakujem pekne. Pán Cortés Lastra. Ja chcem pogratulovať pánovi Gustafsonovi a chcem tiež povedať e, niečo veľmi podobné ako teraz e, pán e, kolega Martinez. Naozaj v poslednom čase možno strácame aj istú legitimnosť, pokiaľ ide o tú tému ľudských práv. Vy ste hovorili E, práve o tejto že Vidíte, teraz nedávno sme spomínali e, dohodu o rybolove s Marokom, ale paradoxne my sa nachádzame v situácii, kde aj istú legitímnosť, pokiaľ ide o tému ľudských práv, možno strácame. E, prípad Lampedusy je jasným e, príkladom, ale aj extrémne e, politické smery sa v Európe posilňujú. Vidíme, čo sa deje napríklad s Rómami v Európe E, čiže celkovo tá téma ľudských práv je tu, istá, je tu istá otáznik k tomu. Takže gratulujem pánovi Gustafsonovi k tej správe a ja si myslím, že aj táto téma teda ľudských práv v tomto kontexte, ako sa teraz spomenul, je dôležitá. Ďakujem e, pekne. Ja tiež e, sa môžem pridať k tomu, čo ste vy požiadali a požiadam sekretariat Eh, aby nám povedala, či by bolo možné zorganizovať pre eh, výbor eh, pre rozvoj nejakú misiu, delegáciu na ostrov Lampedusa a to možno čo najskôr a pokiaľ už to nevychádza z hľadiska organizačného alebo finančného, tak e, nejakým spôsobom by sme sa nevedeli nejako iné zafinancovať, lebo je dôležité, aby náš výbor bol e, prítomný e, a spolupracoval takto s rozvojovými aj krajinami. Čiže preverme to s koordinátormi, prípadne či by sme pripravili nejakú ústnu otázku aj s uznesením na ďalšiu plenárku v Štrasburgu. Čiže áno, naozaj treba s týmto témam venovať, tlačiť na ne e, a dosiahnuť e, pokrok, pokiaľ ide o túto správu pre ľudské alebo ľudských právach. Je to dôležitá téma, ale tá aktualita, e, ktorú žijeme, tá je naozaj neznesiteľná. Ďalej vystupí komisia, tu zastupuje teda, pardon, je to EAS. E, pani Tiso, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, aj e, spravodajcovi za jeho vystúpenie, za tie návrhy. My sme si poznamenali, že služba pre externú protistané vzťahy E, musí pri svojich aktivitách zohľadňovať ľudskoprávny e, rozmer. Áno, my to tak robíme a je to aj v stratégii pre ľudské práva a demokraciu, ktorú sme prijali v roku 2012 e, napísané, aj v akčnom pláne, ktorá s tým, ktorý s tým súvisí. Je to vlastne štvrtá kapitola tej stratégie, tá sa týka ľudských práv z hľadiska aj interného, aj externého a potom v tom akčnom pláne je to akcia číslo 10. Tam sa presne hovorí o tom, aby sme teda pristupovali alebo zohľadňovali tento ľudskoprávny aspekt vo všetkých rozvojových politikách. Dávam aj konkrétne príklady. E, e, máme tu e, navrhnuté viaceré nástroje v prospech ľudských práv, máme tento súbor nástrojov, ktorý sme pripravili minulý rok, takisto sme, takisto sme pripravili dokument a koncept a pracovný dokument, na ktorom sa ešte vlastne robia, čo skoro, čo skoro bude hotový zo strany výboru DEFCO, ale oni vlastne e, pracujú spolu e, s nami. Bude aj panel počas Európskych dní pre e, rozvoj práve na tému, ako začleniť ľudskoprávny rozmo- rozmer do všetkých rozvojových politik a máme tu aj v decembri fórum s mimovládkami, takže budeme na tomto pracovať aj s občianskou spoločnosťou. Konkrétny plán už minulý rok sme prijali e, v rámci rozpočtových e, otázok istý prístup s orientáciami, pokiaľ ide o to, akým spôsobom e, členské, alebo teda jednotlivé krajiny rešpektujú základné práva a dali sme to aj do toho všeobecného, všeobecného aj do toho sektoriálneho alebo sektorového rozpočtu. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem, pán Gustafsson, nech sa páči, uzavrite to. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým tým kolegom a kolegyňam, ktorí vlastne zobrali do úvahy aj ten problém, ktorý sme tu mali s Lampedúzou a tak ako povedal aj kolega, musíme sa skutočne spýtať, či, či sa chceme spýtať, či tu nemáme nejaké dvojité štandardy, alebo aspoň, či sa to tu takto nepredstavuje. To znamená, to je niečo, čo treba zvážiť, pretože v tomto kontexte to treba skutočne zobrať do úvahy. A potom takisto chcem spomenúť aj nasledovné. Ja sa teším z toho, že komisia v týchto rozličných oblastiach chce zaznamenať progres. Je to veľmi dôležité, aby sme my tu na, v parlamente si kládli otázky ohľadne toho, že čo je pre nás priateľné e, z práce komisie. A v neposlednom rade súhlasím aj s tým, s tými, ktorí hovoria, že otázky ľudských práv majú miesto vo všetkých rovinách politických rokovaní. Vlastne v tomto kontexte to treba vnímať aj e, v tom zmysle, že to je obsiahnuté vo všetkých dokumentoch, ktoré príjmame. Ale problém, ktorý tu máme, že jednoducho napriek tejto skutočnosti sa potom priamo v implementácii nič nedeje a to je vlastne ten najväčší problém, ktorému tu čelíme v tejto oblasti. Takisto viete, ja intenzívne pracujem v tejto oblasti Stačí, ak si pomyslíme napríklad na Lisabonskú zmluvu, kde sú tieto veci takisto ukotvené, ale sú tu možno nejaké problémy, ale tie sa netýkajú textov samotných, ale skôr ich implementácie. Takže to dôležité je to, aby sme si nemysleli iba to, že sú tu dôležité otázky, ale aby sme to dokázali aj smerom navonok a aby sme si uvedomili, že tieto veci musíme brať vážne. Ďakujem teda ešte raz. Ja sa musím teraz ospravedlniť. Nemôžem zostať dlhšie, pretože ako som povedal, som predseda v inom zasadnutí. Budeme pokračovať s bodom číslo 13 nášho dnešného programu, kde vlastne ide tu o e, znižovanie výskytu katastrof a odolnosť. Máme tu pani Georgievu, e, teda je dokonca pani Georgieva, e, zastupcu OSN e, pani Margaret Wallström k, tejto, k tomuto bodu a momentálne teda budeme hlasovať o inicia- teda správe z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o práve túto tému, čiže e, tie to vypočutie vlastne už prebehlo. Dnes tu máme rozprávu e, k tejto téme prístupu EU k odolnosti a znižovaniu rizika katastrof. Pán Mičel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia. V októbri minulého roku komisia vydala oznámenie, ktoré sa volalo Európsky prístup k odolnosti kde sme sa chceli poučiť z tej krízy potravinovej bezpečnosti. A toto má viesť prístup Európskej únie k budovaniu takejto odolnosti a znižovaniu zraniteľnosti v rozvojových krajinách, predovšetkým tých, ktoré sú náchylné na takéto krízy. Toto vyhlásenie je základnou pre moju správu, ktorá sa súvisí nielen na prístup Európskej únie k takejto odolnosti, ale aj k veľmi dôležitej zložke takejto odolnosti, čím je e, redukcia rizika DRR. Komisia vychádza z oznámenia e, a z akčného plánu pre krajiny, ktorých sa to týka a malo by to byť rozpracované pre obdobie 2014 až 2020 a tento akčný plán bol moje správe rozpracovaný a u, u, uvádza sa tu, že tieto jednotlivé postupy musia byť efektívne zapracované, že treba zaznamať konkrétny progres na dosiahnutie týchto cieľov decembri, 16. decembra tohto roku budeme mať výmenu názorov s komisárkou pre humanitnú pomoc pani Georgievou a takisto aj generálnym tajomníkom OSN, špeciálny vyslanec Euro- OSN Margaret Wallstrom, kde budeme hovoriť o otázke DRR a odolnosti pre obdobie po roku 2015. Toto je veľmi dôležité stretnutie, ktoré sa ktoré vlastne zdôraznilo viacero bodov. Komisárka zdôraznila, že sa máme sústrediť všetkým na tie najzraniteľnejšie osoby a komunity a my sa snažíme zacieliť našu pomoc práve týmto. Na to, aby sme zaznamenali väčší pokrok v tejto oblasti, táto správa apeluje na to, aby sme viac integrovali opatrenia týkajúce sa odolnosti do rozvojovej a humanitárnej E, zložky programovacieho obdobia. Takisto berieme do úvahy tie výzvy, ktoré prinášajú so sebou prinašajú so sebou klimatické zmeny a zdôrazňuje sa tu, že adaptácia na klimatické zmeny musí byť braná do úvahy aj pokiaľ ide o túto odolnosť a iniciatívy súvisiace s témou DRR. Takýto dopad takýchto katastrof prináša so sebou veľké hospodárske straty pre vlády a obyvateľstva, ako aj veľké straty na životoch, čo je najdôležitejšie. DRR sa týka analýzy ako aj manažmentu možnosti, ako znížiť takéto rizika a posilniť odolnosť. Týka sa, týka sa to aktivít, ako napríklad príprava, prevencia alebo no, rokovanie tak na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Tento správa zdôrazňuje to, že investícia do opatrenie DRR predtým, než sa takéto katastrofy udejú, že to prináša veľké úspory, než financovanie takýchto katastrof, až potom sa takéto katastrofy udejú. Ázijská rozvojová banka hovorí, že 1 dolar investovaný do zniženia rizika v takýchto oblastiach ušetrí minimálne 4 doláre, pokiaľ ide o dodatočné náklady týkajúce sa budúcnosti. Myslím, že 3 miliardy investované v Číne ušetrili zhruba 12 miliard. A to nechcem hovoriť už o tom množstve ľudí, ktoré boli zachránené a zabránia sa tu veľkým škodám. Preto vlastne táto správa zdôrazňuje to, že DRR e by malo byť prioritou v budúcom programovacom období a malo by byť základným prvkom v rámci humanitárneho programovacieho postupu, predovšetkým pokiaľ ide o tie krehké krajiny, ktoré sú postihnuté. Treba integrovať tieto jednotlivé stratégie, aby sme koordinovali našu snahu a harmonizovali tieto kroky. Správa berie na vedomie dobrú prácu OSN. Máme tu rámec, ktorý e, sa týka 10-ročného rámca, v roku 2015 by to malo vypršať a ja by som chcel povedať, že ten rámec po období 2015 ešte musí zobrať do aj výsledky e, tohto rámcu a zabezpečiť to, aby to obdobie po roku 2015 bolo posilnené práve v oblastiach odolnosti a DRR. Budovanie takéto odolnosti a znižovanie rizika katastrof v rozvojových krajinách si vyžaduje prístup celej spoločnosti. Týka sa to miestnych úradov, občanov, občanskej spoločnosti, ako aj dôlež- ako aj ostatných úrovní spoločnosti. V tejto správe berieme do úvahy prístup všetkých aktérov spoločnosti, pre všetkým tých miestnych, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o koordináciu a pokiaľ ide o podporu multiúrovňovej platformy, ktorá by posilnila práve znižovanie rizika a odolnosť. Je veľmi dôležité, aby takýto prístup priniesol užateľné výsledky predovšetkým vo vzťahu k tým najzraniteľnejším častiam spoločnosti, ktoré žijú v tej veľkej chudobe a ktoré žijú v slamoch alebo v neludských podmienkách, ktoré jednoducho sú vystavené takýmto dopadom katastrof. Takisto treba zobrať do úvahy, že v rozvojových krajinách, predovšetkým krajinách, kde sú nízke príjmy, je tu veľké množstvo domácností, ktoré vlastne žijú na úrovni chudoby. Neustále jednoducho nemajú sociálnu ochranu vo všeobecnosti a vlastne týmto spôsobom ešte viac vystavení možným rizikom. A treba, preto treba posilniť našu sociálnu ochranu v tejto oblasti a um, predovšetkým pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré sme spomínali už v inom kontexte. Je veľmi dôležité, pani predsednička, aby sme v tejto správe sa venovali otázke potravinovej bezpečnosti v kontexte odolnosti ADRR, znižovaniu rizika katastrof, ako na to poukázala už komisia, pretože takéto katastrofy častokrát nasleduje ešte aj potravinová kríza a e, podvýživa e, postihnutých oblastí a populácie v týchto oblastiach a potravinové krízy, ktoré sú zapričinené prírodnými katastrofami alebo katastrofami zapričinenými ľuďmi, vlastne poznáme už od 80. rokov. Mali sme od 50 až 65 takýchto katastrof potravinovej bezpečnosti od roku 2000. Či napríklad a 25 až 45 napríklad 90. rokov Takéto katastrofy prírodné napríklad ničia polnospodárskú výrobu a týmto aj znižujú produkciu potravín. Preto takýto prístup k posilneniu odolnosti musí posilniť práve potravinovú bezpečnosť a potrebujeme systematickú inkorporáciu týchto prvkov do programovacích krokov. Viaceré štúdie, ktoré sme mali k dispozícii, poukázali na to, že veľké úspory sa dajú dosiahnuť práve vtedy, ak európske inštitúcie a členské štáty koordinujú e, svoje kroky a humanitárne aktivity lepším spôsobom. E, Snahy o posilnenie odolnosti znižovania rizika katastrof by sa mali koordinovať predovšetkým medzi členskými štátmi, verejnými orgánmi, inštitúciami, predovšetkým na úrovni národných parlamentov v spolupráci s Európskym parlamentom a táto spolupráca by mala byť vzájomná. Rovnako ako aj súkromný sektor mimovládnej organizácie môžu prispieť významným spôsobom. Táto správa berie do aj to, že potrebujeme zvýšiť úsilie, pokiaľ ide o vysporiadanie sa nedostatočného využívania finančných prostriedkov, ktoré idú do, do ER a možno aj duplikácií, ktoré v tejto oblasti máme. Na záver, pani predsednička, treba pokázať na to, že zatiaľ, čo Európska únia, medzinárodné organizácie môžu zaznamenať progres, pokiaľ ide o túto tému v rozových krajinách prostredstvom vlastných programov, je hlavná zodpovednosť, ktorú majú práve národné vlády, aby zabezpečili bezpečnosť svojich vlastných občanov. A preto napríklad partnerské krajiny musia mať politické záväzky, pokiaľ ide o podporu a implementáciu konkrétnych aktivít, ktoré môžu posunúť odolnosť a znižovanie rizika katastrof. Myslím, že táto správa je veľmi dôležitá a je to veľká príležitosť na to, aby sa parlament vyjadril formou stanoviska k vyhláseniu komisie ohľadne európskeho prístupu k odolnosti, ktorý ako taký je veľkou súčasťou e, rozvojovej politiky. Myslím si, že táto správa môže posilniť a získať väčšiu podporu, pokiaľ ide o posilnenie odolnosti a aktivity v oblasti znižovania rizika katastrof a že tieto otázky môžeme aj naďalej podporovať viac, ak sa, čím viac sa blížime teda k obdobiu po roku 2015. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Ol. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela ospravedlniť spravodajcovi za to, že budem musieť odísť do ďalšieho výboru o pár minút, takže nemôžem zostať veľmi dlho, počas, pokiaľ ide túto diskusiu. Myslím si, že je to vynikajúca správa. Je veľmi širokospektrálna a pokrýva veľa dôležitých otázok, ako napríklad dôležitosť koordinácie humanitárnej a rozvojovej pomoci Mm, chcela by som však poukázať na tri oblasti, kde by sme možno mohli zájsť ešte ďalej. Pán Mitchell napríklad spomínal význam úlohy občianskej spoločnosti a organizácií. A myslím, že to je práve niečo, čo by sme mohli viac dôrazniť. Myslím predovšetkým vo vzťahu pokiaľ ide o tie zraniteľné štáty, krehké štáty, kde tá oficiálna štruktúra jednoducho nefunguje, pokiaľ ide o... A tam práve úloha mimovládnych organizácií môže, občianskej spoločnosti môže byť veľmi dôležitá, pokiaľ ide o pomoc komunitám, aby prežili takéto prírodné katastrofy a aby e, posilnili tú odolnosť vo vzťahu k takýmto katastrofám. Pán Mitchell takisto spomenul prepojenia, ktoré tu máme medzi prírodnými katastrofami a potravinovou bezpečnosťou Myslím si, že keď už teda hovoríme napríklad o farmároch, o ktorých hovoríme dosť, takisto by sme mohli poukázať na farmárov, ktorí sa nevenujú iba e, pestovaniu plodín, ale aj chovaniu dobytka. Napríklad hovorili sme tu v minulosti o témach, ktoré s týmto súvisia. Ak sa napríklad pozrieme na pastierstvo ako také, tak aspoň ja v tomto kontexte som si uvedomila a ocenila, že takíto pastieri prispievajú veľmi k potravinovej bezpečnosti a k tej skutočnosti, že sa tu prispieva k e, vyváženosti potravinovej produkcie, to znamená nielen meso, ale aj mlieko a produkty z mlieka. Takže mali by sme ich podporovať aj v kontexte takéto odolnosti zoči voči krízam a katastrofám. Takže to je dôležité v kontexte potravinovej bezpečnosti. A na záver, teda hoci uh, je to predovšetkým teda správa ohľadne perspektív, ktoré máme v rozvojových krajinách vo vzťahu k katastrofám, tak si myslím, že by sme jednoducho nemali opomínať úlohu, ktorú rozvojové krajiny v tejto oblasti zohrávajú. Napríklad o, otázka ohľadne klimatických zmien, to musí pokračovať práve na našej úrovni, to je naša zodpovednosť. A to, čo my z našej strany môžeme v rámci Európskej únie urobiť, je veľmi úzko prepojené s našou schopnosťou znížiť, znížiť tie prírodné katastrofy a rizika, ktoré s tým súvisia v rozvojových krajinách. Takže je to určite prepojenie na úrovni klimatických zmien, ktoré je stále viac významné a zrejme v kontexte jednotlivých správ, ktoré sme tu napríklad mali aj minulý týždeň. Treba si uvedomiť našu zodpovednosť a naša zodpovednosť je to predovšetkým v otázke financovania, pretože my máme možnosť, my sme prijali závislosť, že dáme napríklad 100 uh, e, miliónov e, libier a je veľmi dôležité, aby tieto peniaze jednoducho boli vyčlenené dané k dispozícii. To je veľmi, ešte raz, dobrá správa, komplexná a pokrýva všetky aspekty. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Deva. E, ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, ja som sa nechystal veľa povedať. E, chcel som len potvrdiť. Nie, teraz nie ste na rade. Pán Deva ide pred vami. Á, pardon. Ja nemusím vôbec? Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som najskôr poblahoželal pánovi Mičelovi k skvelej správe. Mal som tú nešťastnú skúsenosť, že som videl, ako zasiahla tsunami, vlna tsunami budov na Sri Lanke. Bol som na balkóne v tom čase a analyzoval som pred istým časom, čo sa vlastne stalo. E, čo sa deje teda, keď dávame do nejakých kategórií tie katastrofy? Máme e, zemetrasenia, tsunami, máme záplavy, monzúny. E, to sú jedny z tých veľkých katastrof, ktoré sme čelili v posledných 10 rokoch. V všetkých prípadoch dochádza k pádu budov a potom, čo sa zrútia tie budovy, tak sa nedie nič viac alebo významnejšie, ak e, nie je možné tie budovy nejakým spôsobom zasanovať a odvihnúť z toho. E, a san, e, teda Haiti je najlepším príkladom takéhoto, takéto situácie. 18 mesiacov trvalo vlastne odpratanie E, toho neporiadku po takejto katastrofe. Na to, aby teda sme dopravili vodu, potraviny, je nevyhnutné očistiť tie cesty prístupové, je nevyhnutné celú tú infraštruktúru e, postaviť na nohy. A to sa stalo aj v Bangladeži. 8 dní im trvalo e, v tých sutinách to prehrabávanie a našli, čo je neuveriteľné, po dvoch týždňoch ešte živé, mladé, živých mladých ľudí, tých sutinách. My sa pýtame, prečo to toľko trvalo. Prečo e, toľko trvalo, trvali tieto záchranné práce? Odpoveď jednoduchá. Tieto krajiny nemajú proste stroje ťažké na odpratávanie takýchto, takýchto ruín. Nemajú teda takúto možnosť, e, nemajú takéto teda zariadenia ani e, helikoptery, ktoré sú spôsobené na dvíhanie ťažkých ťažkých návaží. Napríklad v Pakistane tie záplavy, kde 14 milión, kde obrovské množstva ľudí prišli o príbytky, okamžite e, zaslali e, stroje, e, ktoré mali zabezpečiť vyčistenie celé, celých tých priestorov a ktoré mali opäť postaviť na nohy infraštruktúru. Čiže jeden z tých hlavných určujúcich faktorov pri takej rýchlej reakcii alebo pri zabezpečení projaznivého riešenia je práve možnosť mať e, nástroje, ktoré zabezpečia odstránenie takéhoto ťažkého materiálu, ktorý sa zosunul, hlavne teda vrtulníky. Ako dopraviť na miesto tragédie vrtulníky do 24 hodín, to je iná otázka. Pri plánovaní takýchto nepredvídateľných katastrof, je nevyhnutné, aby boli k dispozícii e, takéto vrtulníky v nejak blízkom okolí. Vlaky sú tiež možnosťou, e, je to logistická aktivita, e, ktorú by som bol rád, keby spravodajca zvážil. Pán Noizer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa rád pripojím k slovám pred, eh, predchodcov. Je to veľmi eh, dobrá správa, ktorá sa podarila kolegovi Mičelovi. Eh, dva cieľe by mali byť dosiahnuté. Poprvé, schopnosť odolávať, alebo taká odolnosť na strane tých rozvíjajúcich sa krajín, pokiaľ ide o takéto krízy potravinové, to je poprvé, a po druhé potrebujú našu podporu, tak aby sa dokázali rýchlejšie zotaviť z takýchto kríz. E, nad rámec rýchlej pomoci v akútnych situáciách je dôležité, aby sme išli ku koreňu problému, aby sme ich analyzovali a aby sme prijímali potom štrukturované opatrenia. Sú tu dva dobré príklady, dva dobré postupy. E, poprvé je to SHARE, európska iniciatíva, ktorá je zacilená alebo bola vytvorená pre e, africký roh. A takisto je to aj ďalší projekt pre sahelskú zónu, zónu Sahelu pokiaľ ide o šer pre africký roh, e, tak to obsahuje napríklad aj e, podrobnú analýzu pôvodu príčiny, príčiny toho, toho problému. Príčinou problémov e, v africkom rohu, ako vieme všetci, je slabá politika, tá ničenie životného prostredia, konflikty o zdroje, ako je voda a pôda, a takisto konflikty, ktoré sa týkajú využívania pôdy. E, Ďalšie je príkladný, e, príkladný postup Alžír pre zónu Sahelu e, vychádza z premisy ochrany životného prostredia a takisto udržiavania nejakých trhových, trhových princípov pokiaľ ide o e, Sahel, tak tam boli isté opatrenia, ale boli príliš e, drahé tie potraviny pre väčšinu domácnosti. Ďalej v dôsledku takýchto e, udalostí prichádza aj k negatívnym zmenám klimatickým. Je napríklad nevyhnutné vyčleniť prostriedky aj z Global Climate Alliance v rámci snách rozširovať zdroje na takéto situácie je nevyhnutné zabezpečovať aj dodržiavanie jednotlivých cieľov investorov súkromných, konfliktné využívanie pôdy a vody e, nie je možné zhoršovať ešte na úrovni tých súkromných e, subjektov. Investície sú zmysluplné, keď e, prinášajú prospech občanom, keď zlepšujú finančnú situáciu a keď tie veci môžu byť potom udržateľné riešené. Pokiaľ ide o PPP partnerstva, tak e, aj tie môžeme realizovať. E, minulý rok e, boli pod zaštitou USA spustené takéto projekty z verejného súkromného partnerstva, ale sú tu mnohé kritické pripomienky k takejto koncepcii, pretože veľa investorov sú multinárodné, nadnárodné investori, nadnárodné investori, napríklad so sídlom v Spojených štátoch ako Monsanto. Mali pomospodári a kočovní pastieri prichádzajú o svoje živobytie. E, treba aj prenajom pôdy e, prepracovať, alebo princíp prenajomu pôdy pre e, malých poľnospodárov. polnospodárov. Takisto, pokiaľ ide o nákup osiva, ktorý je len raz použiteľný, aj to treba zmeniť títo malí polnospodári nemajú dostatok vody k dispozícii, keď musia odolávať konkurencii veľkých monotónne kultúry pretrvávajú, alebo teda takéto monokultúry sú potom pestované a to ich poškozuje. Súkromní investori sú samozrejme nevyhnutní a vítaní. Nemôžeme pochopiť, že ten eh, trh eh, bude zohľadňovať eh, tiež naše ekologické a sociálne obavy. Partnerstvo verejného súkromného sektora ponúka možnosť z našej strany prísť s nejakými podnetmi cieľmi a ja nabádam napríklad tomu, aby sme nabadali e, podniky zverejňovať svoje investičné plány na istých platformách a tak nastoliť e, transparentnosť. Skúsenosť z predchádzajúcej schôdze AKT EU veľa afrických e, predstaviteľov parlamentov sa stiažovalo, že často trpia nedostatkom skúsenosti a peňazí a nedokážu potom e, čeliť, povedzme, podnikateľom z tohto priestoru v rámci aliancie. Aj my musíme podporiť aj našich e, partnerov. Na záver dovolte mi uviesť krátky príklad, ktorý by nás mal podnetiť, e, po, po, mal nám podnetiť uvažovaní. Nianga, Nianga Amari, príklad z Etiópie, ktorá sa zhovarala so známou novinárkou, ako je možné zjednotiť núdzovú pomoc a rozvojovú pomoc. A pani Amári to bolo jedno. Ona povedala, je nám jedno, odkiaľ pochádzajú tie peniaze. Či to ide e, z peniazy, ktoré sa týkajú znižovania rizík, či je to z rozpočtu pre riešenie klimatických zmien, alebo či je to z oblasti na znižovanie Eh, nedôsledkov chudoby. Všetko by nám pomohlo. Merci beaucoup. Je donne la parole à... Ďakujem pekne ďalej, pán Taylor. Okay, well, thank you. Eh, ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za, ten počiatočné, za to počiatočné nadšenie. Eh, ja som neplánoval veľa povedať a ešte stále nemením ten pôvodný plán. Je to veľmi dobrá správa, podľa mňa. Ďakujem, pán Mičel. Myslím, že e, pokiaľ ide o mm, agendu po roku 2015, pokiaľ ide o rozvoj, tak e, je tu črtajúci sa konsenzus, ktorý sa týka kombinácie e, cieľov v oblasti udržateľného rozvoja s elimináciou chudoby. No myslím si, že tá koncepcia odolnosti a znižovania dôsledkov katastrof ten musí byť začlenený do toho procesu, pretože zohrávajú dôležitú súčasťa pri naplňovaní zacielených výsledkov. Takže ďakujem pekne, je to veľmi dobrá správa, budeme podporovať pod celého toho procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďalej Európska e, komisia. E, pani Denisa Elena Jonet, nech sa páči. Alebo pani Dominik Abler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, e, aby som sa tiež ako ostatní, teda, alebo ako e, pani Adami poslanci, e, vyjadrila k tejto téme, pričom hovoríme o odolnosti a vychádzame z logiky, ktorú komisia v tejto oblasti uplatňuje. Poprvé máme tu oznámenie, E, ktoré e, vychádzalo vlastne jednotlivých e, kríz z kategórie potrebenovej bezpečnosti. A chceme vlastne tak rozšíriť ten koncept tej odolnosti a pokiaľ ide o túto naozaj kvalitnú správu, pokiaľ ide disaster risk reduction, je to dôležitá súčasť celej tejto, celej tej širšej téme, témy odolnosti. Dovolte mi povedať, a možno je tu nejaká symbolická hodnota za týmto, že prvé viazané prostriedky po schválení akčného plánu o odolnosti v júni. Prvý ten projekt, ktorý bol prislúbený e, v rámci kapitol toho akčného plánu, ten sa dial, pokiaľ ide o znižovanie dôsledkov katastrof v rámci projektu Tichomoria. A to len počiarkuje dôležitosť, ktorú tomuto pripisujeme. Samozrejme, znižovanie dôsledkov katastrof, klimatické zmeny, to všetko má prominentné miesto e, v rámci našeho plánu pre odolnosť, ktorý bol prijatý v strede júna, následne po schválení záverov rady. Rada by som v stručnosti priblížila viacero podrobností, ktoré súvisia s dôležitými vecami, ktoré zazneli v rozprave. Poprvé, pokiaľ ide o situáciu po roku 2015, áno, skutočne, komisia podporuje túto rozpravu v rámci spoločných diskusí troch e, pracovných skupín e, formácií rady VP, VP, KODEV a KONUM. Komunikácia alebo oznámenie, ktoré sa týka obdobia po roku 2015, tak to je veľmi jasné. Komisia chce dosiahnuť konsenzus, e, chceli by sme mať jednotný proces, kde budú e, alebo zefektívnené tie e, mileniové rozvojové ciele. To už bolo e, zdôraznené v rámci e, prvej sady záverov rady a okrem toho musíme ešte zohľadniť eh, ten rozmer krehkosti, zraniteľnosti, ktorý v súčasnosti ohrazuje vývoj viac ako 50 krajín. A takisto by sme tam chceli vidieť rozmer mieru a správy a riadenia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste uznali aj podiel členských štátov na tej koordinácii. To v skutku je zdôraznené aj v rámci akčného plánu pre odolnosti, ktorého cieľom je zabezpečiť realizáciu týchto aktivít aj v teréne a je to zdôraznené aj v nových ustanoveniach spoločného programovania, ktorému pristúpilo viac ako 50 krajín. Väčšinou e, ide o krajiny, ktoré sú vystavené rizikám rôznych, rôznych e, prírodných katastrof. Čiže oni diskutujú o tomto. Jedna vec, ktorá už bola zdôraznená v diskusii, ale rada by som opäť počiarkla a týka sa to úlohy národných vlád a ich politického záväzku Zároveň je to podpora, e, ktorá prostredníc, ktorú prostredníctvom našich e, e, podporných programov, rozvojových programov poskytujeme vládam tých zraniteľných alebo krehkých štátov. Je tam ten princíp neškodiť, nerobiť, nerobiť škodu alebo neškodiť pri tej činnosti. To je vec, ktorá bola zdôraznená v správe a naše nadchádzajúca aktivita určite bude zohľadňovať e, tú krehkosť a riziko katastrofy. Áno, riziko môže vyústiť ešte do situácie krehkejšej v rámci jednotlivých krajín a myslím si, že príklad e, Haiti je veľmi dobrý. Z toho vyplýva aj tá potreba vnímať e, tú krehkosť a odolnosť ako dva rozmery v rámci rovnakého spektra tej krehkosti a treba si uvedomiť, že všetky ostatné faktory, nielen tie konflikty, ale aj prírodné katastrofy a ostatné krízy, musia byť e, zohľadnené. E, Dovolte mi e, ďalej prosím pripomenúť v súvislosti s regionálnymi prístupmi, pokiaľ ide o šer a V súvisí to s tým prístupom, ktorý predkladáme a takisto to súvisí so širšími regionálnymi stratégiami, ktoré sledujú rozvoj, bezpečnosť, ktoré zohľadňujú tie obrovské, to obrovské humanitárne úsilie, ktoré prebieha v tejto časti sveta e, s ohľadom na e, partnerstvo verejného a súkromného sektora. To je naozaj dôležitá súčasť našej práce a určite viete, že komisia pripravuje oznámenie ohľadom súkromného sektora. A istotne e, intervencie v rámci týchto krajín sa riadia tými istými princípmi, ktoré sú ako východiska, ktoré som spomínala už predtým Chcela by som ešte opäť uistiť, že naša práca v tejto veci naozaj je zameraná na realizáciu konkrétnych vecí v praxi a tým pádom je tu snaha zefektívniť ten prístup k odolnosti a takisto ten, eh, to riadenie projektov a programov. Teraz sme v takej kritickej fáze eh, nábehu na ten projektový proces, aby sme dokázali realizovať tie veci teréne, v tých krajinách, ktoré sú najkrehkejšie, ktoré sú najviac ovplyvnené týmito katastrofami a ktoré sú najviac vystavené rizikám e, krízy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Mičel na záver, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Záverom bude veľmi stručný. Skutočne stručne sa chcem poďakovať kolegom za povzbudivé pripomienky. Myslím, že takto spoločne sa nám podarí niečo dosiahnuť aj skvelé, že tu vidíme túto ochotu naprieč celým politickým spektrom. Fiona hovorila napríklad o otázke rozvojových, rozvi, rozvoj, rozvoj, rozvinutých krajín a ich zodpovednosti. Áno, to je veľká pravda, to je súčasť tejto problematiky. Beriem do úvahy to, čo povedal aj pán Deva, že tie helikoptéry, to je takisto veľmi dôležitá otázka. Ja som si to neuvedomil. A tie práva na využívanie pôdy, to je takisto otázka, ktorá s tým súvisí, ako povedal pán Neuser, ale pokiaľ ide o PPP projekty, to je takisto kľúčové. Keith Taylor má pravdu, keď hovorí o prepojení medzi vykorením chudoby. To je jednoducho kľúčové, nie je to nejaký proaktívny alebo reaktívny prístup. Ďakujem teda aj komisii za ich úsilie v tejto oblasti, za túto správu. Význam tohto všetkého je, že vlastne sa možno rýchlejšie, než si myslíme približujeme programu po období 2015 a ak si uvedomíme túto otázku znižovania rizika katastrof v rozvojových krajinách, tak musíme túto agentu jednoducho lepšie podmurovať štruktúrovať, nie zo strany komisii, komisia, rada a Európska únia, ale v spolupráci s OSN. Mali sme predsa komisára, ako aj generálneho tajomníka na poslednom stretnutí, kde sa hovorilo o týchto otázkach, takže vidíme, ako sa snažíme spojiť a riešiť túto otázku. To je pozitívne. Ďakujem ešte raz kolegom za ich štedré pripomienky, podporu a pracujeme teda spoločne, nájdeme zhodu, ako by sme mohli postupovať a nájdeme riešenie, pretože skutočne sa to vyplatí. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Mičel, za vašu veľmi dobrú správu. A chcel by som vás pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. októbra o 17. hodine, takže zajtra to je vlastne, a hlasovať sa bude 5. novembra. Ďakujem pekne ešte raz. A teraz prejdeme k hlasovaniu samotnému. A chcela by som vás teda požiadať, aby ste si pripravili hlasovacie kartičky a budeme aj postupovať takto. Otváram hlasovanie. Mhm. Monsieur Taylor, il n'a pas la carte. Uh, sorry about this, Chair. I, I don't have my card with me. Okay. Prepač, nemám so sebou kartičku. Áno, budeme vás teda počítať bez kartičky. Il manque toujours euh, 9 personnes. Ešte nám 9 osôb chýba, respektíve nemajú tie karty. Takže e, prosím, e, e, spravíme ten test. Áno, už to ide. Ešte chyba jeden, jedna karta. Dobre, teraz by to malo byť. Uzatváram to testovacie hlasovanie a všetko nám sedí. Takže budeme hlasovať o stanovisku pána Devu. E, pozmeňovací návrh číslo 8, hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Pozmeňovací návrh, to si overíme, pardon. Takže budeme overovať pozmeňovací návrh číslo 8, druhú časť. E, hlasujeme, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol e, prijatý. E, takže pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Návrh prijatý. Návrh 9, kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh prijatý. Návrh 2, za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Návrh 3, za? Proti? Zdržal sa? Návrh prijatý. 10 e, za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa návrh prijatý, to si overíme, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Nefunguje vám zariadenie?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 Ďakujem. Návrh 4 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 6 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh eh, číslo nás, ale ešte si overíme sedmičku. E, takže otváram hlasovanie elektronické pre číslo 7. Koniec hlasovania. Takže ten návrh bol prijatý. Mm. Pán Taylor hlasoval za. E, čiže 10, 10 plus 1, čiže 11, čiže bolo to prijaté. E, návrh číslo 13, to je za, e, proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Číslo 14 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 15 za, proti, kto sa zdržal, ja som povedal, že to je skôr zamietnuté, ale prečo to overíme. Elektronické hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. E, návrh číslo 16, kto je za, e, kto je proti, e, kto sa zdržal. Návrh e, zamietnutý asi jedným hlasom. Návrh 17 za. Proti. tu sa zdržal? Návrh prijatý. Overíme si to. Čiže elektronické hlasovanie k návrhu 17. Otváram hlasovanie. E, Konec hlasovania a tento návrh bol zamietnutý. Ehm, ďalej 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. 19 ehm, za, proti, ehm, zdržali sa návrh prijaté, prijatý ďalej 20 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, návrh 21, hlasovanie po častiach, časť prvá, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh e, prijatý, druhá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh zamietnutý. Číslo 22, za, proti, kto sa zdržal, toto si treba overiť. Čiže 22, to si overíme v elektronickom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Ešte niekto nehlasoval. Teraz koniec hlasovania. Tento návrh bol e, zamietnutý. Ďalej 23, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh zamietnutý. Takže hlaso, ešte budeme hlasovať o stanovisku v tomto znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, e, prijaté a ešte to elektronicky overíme. Otváram hlasovanie elektronické o celom návrhu. Konec hlasovania. Čiže tento návrh naozaj bol e, prijatý 21 hlasov za, 3 e, proti, 0 sa e, zdržalo. Takže gratulujeme pánovi spravodajcovi. Nous allons voter sur... A teraz budeme hlasovať o stanovisku pána Predu. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Áno, musíme si to overiť. Pozmeňujúci návrh 28. Prepáčte, pozmeňujúci návrh 28, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu číslo 1. Číslo 1, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 33 po častiach, prvá časť, kto je za. A prepačte, kompromis 3 som ho preskočil, takže kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 33 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť. Pozmeňujúci návrh 33, druhá časť. 33. A prepačte, 32 vypadlo cez kompromis 3. Chcete, aby sme začali ešte raz? Aha. Pozmeňujúci návrh 33, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Prepačte, unblock, že by sme to spravili? Mm, neviem celkom presne, či je to dobrý nápad. Súhlasíte s tým, že by sme to urobili unblock 6, 34, 7, 8? Áno? Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa prijaté. 9 vypadáva, 35 takisto, kompromis 5. Kto je za,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 zdržali sa prijaté. Už nepozmejúci návrh 42, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, musíme si to overiť. Otváram elektronické hlasovanie, Pozmejúci návrh 42, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prijaté. Takže ústny pozme, teda pozmeňujúci návrh ústny číslo 2, kto je za, kto je proti, zreli sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, zreli sa prijaté. Číslo 17, kto je za, kto je proti, zreli sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ústny pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti. Je to v dvoch častiach, prepáčte, takže prvá časť, mala som to sprecízniť, takže prvá časť, ešte raz začíname. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť vypadáva. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 46, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa a takisto prijaté. Teraz budeme hlasovať o tomto stanovisku takto pozmenenom. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté jednomyselne. 24. Blahoželám spravodajcovi.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 teraz prejdeme k bodu číslo 16 dnešného programu. Ide tu rámec politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030. A je to náš posledný bod, dôležitý, veľmi dôležitý. Budeme diskutovať o vlastne našom návrhu stanoviska ohľadne rámca pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiky do roku 2030 a ide tu Envy a Iter. to sú dva výbory, ktoré sú zodpovedné a náš spravodajca je pán Neuser a ten týmto aj dostáva slovo, aby nám predstavil svoj názor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vždy to tak býva po hlasovaní, ako aj v kostole predtým, než sa dokončí posledná pieseň, už niektorí odídu z kostola, ale je to veľmi dôležitá správa a naše stanovisko bohužiaľ môže byť iba veľmi krátke, pretože vlastne Envy a ITRE sú dôležité výbory, ktoré sa tomuto venujú. Nakoľko naše stanovisko je veľmi krátke, možno je to jednoduchšie o to, toto stanovisko pripraviť a naformulovať Myslím, že tie negatívne dopady klimatických zmien sa týkajú predovšetkým rozvojových krajín a rozvojové krajiny sú práve tie, ktoré najmenej e, sú s tým zdrojom týchto zmien, ale sú postihnuté. My ako priemyselné krajiny máme na pleciach zodpovednosť a preto ako priemyselné krajiny musíme aj viac bojovať proti klimatickým zmenám a značne znížiť naše emisie skleníkových plynov. Odporúčam tri záväzné ciele do obdobia roku 2030, redukcia klimatických plynov o 50 navýšenie podielu udržateľnej energie na úroveň 40 minimálne a navýšenie energetickej účinnosti na úrovni 30 a navyše by Európska únia, ako aj členské štáty, mali da podporovať by mali skončiť podporovať fosílne paliva a nukleárne paliva. Keď sme teraz tu napríklad počuli, že dávame väčšiu podporu do fosílneho sektoru a nukleárneho energiu, ako napríklad do obnoviteľnej energie a preto potrebujeme zmenu paradigmy v tejto oblasti. Skompletizovanie energetického trhu a cezhraničné vedenia prúdu, by mali prispieť k integrácii obnoviteľnej energie do budúcnosti a často prediskutovávané biopaliva pre rozvojové krajiny sú stále viac problematické. Ja by som navrhoval, že po roku 2020 by už európske ciele nemali byť v tejto oblasti tá biopaliva byť stanovené. V neposlednom rade musíme členské štáty jednoducho pripomenúť im na ich, ich vlastné záväzky, musia jednoducho vyčleniť dodatočné finančné prostriedky a nemôže sa to všetko financovať iba z rozvojových peňazí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležité, aby sme tu mali rámec pre politiku klimatických zmien a energie. Do roku 2013 nikto si nežiada prihlásiť sa Takže ja blahoželám pánovi Neusserovi za jeho správu a teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči, pán Fergot. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa veľmi poďakovať pánovi Noizerovi za pozitívny príspevok e, pre nás. Naozaj je to veľmi dôležitá téma. E, v princípe z dvoch dôvodov. Poprvé, medzinárodné rokovania o klimatických zmenách sú v plnom prúde. A to znamená, kop, do COP 15 a Paríž 2015 si bude musieť EU zjednotiť svoj názor, pokiaľ ide o to, ako chce e, prispieť k medzinárodnej dohode v roku 2015. Čiže z tohto pohľadu príspevok Európskeho parlamentu k tejto zelenej knihe je mimoriadne dôležitý, pretože aj v marci budúceho roku Európska rada bude diskutovať o tejto veci na základe návrhu komisie a predseda Barozo sa vyjadril v príhovore o stave únie, že do konca roka komisia predloží konkrétne návrhy. Druhý dôvod, prečo je to dôležité, e, týka sa to aj takého domáceho pohľadu interného, pretože pokiaľ ide o energetiku, tam hovoríme o dlhodobých investíciách, ako spomínal pán Neuser, e, prepojenia cezhraničné, a to sú dlhodobé investície. A pre takéto investície potrebujete investorskú istotu a predvídateľnosť dlhodobu a preto aj komisia sa domníva, že je to dôležité, aby to bolo rozpracované a naozaj chceme poďakovať výboru pre rozvoj za ten príspevok. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán Neusserovi to teda ešte prosím uzavrite. Ehm, e, po tých komplimentoch e, pred, pani predsedajúcej a takisto po komplimentoch komisie už niečo dodať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pozmeňovacie návrhy môžete pod, predkladať do 15. oktobra do 12. hodiny. A na záver chcem e, sa spýtať, či sú nejaké otázky, budú rôzne, ak nie, tak e, naša ďalšia schôdza sa uskutoční 4. novembra v pondelok o 15. a potom útorok 5. novembra od 9. ráno do 12.30 a potom od 15.00 do 18.30. Ďakujem pekne. E, ďakujem vám všetkým, že ste prišli, že ste tu boli, že ste angažovane vystupovali a čoskoro sa opäť uvidíme. Yeah, it is. Well, not a terminé Not temps et